No, So, uh, dear colleagues, welcome again to the last bit of our two days Environment Committee Thursday afternoon. Vítam vás v štvrtok popoludní na uh, výbore pre životné prostredie. Zdá sa, že niektorí sú už vyčerpaní, ale nevadí. Máme tu veľmi zaujímavý bod programu rokovania. Som veľmi rád, že medzi nami môžem privítať profesora Zel- Z- Želkeho a takisto Toma eh, Spencera, bývalého člena Európskeho parlamentu, ktorý bol predsedom AFETu. Veľmi srdečne ťa vítame opätovne v parlamente. Pána Durvoda z Zelkeho sme pozvali preto, aby sme zistili, ako sa môže použiť montrealský protokol za účelmi ochrany klímy. Veľa sme hovorili o kiotskom protokole, aj o Kiote 2 a e, minulý e, teda včera sme tu mali pani Espinozu, ministerku zahraničného obchodu Mexika. E, ktorá predsedala aj kopu 16 a spýtali sme sa jej, čo si myslíte o Kyote 2, samozrejme, ale zabúdame často, že už predtým existoval protokol, montrealský protokol, ktorý sa týkal plynov relevantných pre klímu A preto sme vás pozvali a dúfame, že po hodinovej výmene názorov budeme poznať ďalšie informácie. Profesor, pán profesor Zelke je zakladateľ a predseda Inštitútu pre e, správu a udržateľný rozvoj a takisto riaditeľ medzinárodnej siete e, pre presadzovanie pravidiel a dodržiavanie pravidiel. Network for Enforcement and Compliance. Sme veľmi radi, že vás tu vidíme opäť, pretože raz sme sa už videli. A rád by som vás požiadal, aby ste začali s prezentáciou a potom si vypočujeme otázky poslancov, takže využijeme túto jednu hodinu, ktorú máme na hľadanie potenciálov a možností e, využitia Montrealského protokolu. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rád, že som tu opäť. Mnohé veci sa stali, odkedy sme o tomto hovorili poprvýkrát e, v júli. Ja veľmi rád chodím do Bruselu pretože ja trávim polovicu svojho času vo Washingtone DC a, na, DC a naozaj som veľmi rád, keď e, prídem e, sem a cítim ten pocit klimatického optimizmu, pretože e, vy ešte teda veríte, že sa, že sa musíme snažiť vyriešiť tento problém. Je veľmi dobré, že tu môžem byť. Ja sa chcem sústrediť na jednu vec, Chcem pripomenúť, že klimatické zmeny sa budú ešte komplikovanejšie e, riešiť po tom, čo sa stalo tá tra tragédia v Japonsku. Prehodnocujeme úlohu jadrovej e, energetiky, budeme ju rušiť. Na mnohých miestach vidíme, čo robia Európania, Američania a vidíme, k čomu sa teraz zaviazala Čína. Chce prehodnotiť bezpečnostné rizika. A toto naozaj zmení spôsob, ako vnímame túto energiu. Keď som bol mladý právnik, tak som pracoval na ministerstve spravodlivosti USA a ja som viedol kriminálne vyšetrovanie nehody na Free Mile Island a obávam sa, že tie novinky z Japonska budú ešte oveľa horšie a pravdepodobne zistíme, že táto tragédia je oveľa závažnejšia. Dúfam, že to tak nebude, ale neprekvapilo by ma to. Čiže stále je ťažšie riešiť problémy klimatickej zmeny a sú stále naliehavejšie. Naša e, schopnosť toto riadiť je potrebovaná skúške, či už e, na Blízkom východe, v Severnej Afrike, v Japonsku a naše schopnosti e, riadiť svet nie sú také dobré, ako si myslíme a aké by mali byť. Čo sa stane, keď dôjde simultánne napríklad k tomu, že bude stále viac záplav, stále viac období sucha, že sa zároveň budú topiť ľadovce, že budú lesné požiare silnejšie než aké kedykoľvek v minulosti, ktoré sme zažili. Na no takéto veci už začínajú, pretože sme to zažili tento rok už v Pakistane. Boli sme toho svetkom v Rusku, v Austrálii. Čiže naozaj situácia je stále naliehavejšia a náklady na riešenie týchto vecí sa stále zvyšujú, pretože čím dlhšie budeme emitovať CO2 a iné emisie, tak tým viac do toho potom budeme musieť investovať. Náklady vstúpajú e, stále tým viac, čím viac sa približujeme k tým tzv. runaway feedbacks. Keď prídeme napríklad o arktický ľad, a to sa deje už, tak potom sa začne uvoľňovať metán a CO2 z toho, čo sme kedysi e, nazývali permafrostom. Už to nebude permafrost v budúcnosti a potom e, to bude spúšťať ďalšie procesy, ďalšie e, topenie, ďalšie oteplovanie, čiže to bude začarovaný kruh. Dokument, e, v, ktorý som s Mariom Malínom z Mexika vypracoval, ten vyhral Nobelovú cenu za svoju e, rannú e, knihu o ochrane ozónovej e, vrstvy a o CFC. Čiže tam máme prvý graf, ktorý ukazuje, že oteplovanie, ktorému čelíme, už naozaj je blízko toho bodu, keď sa spustia tie ďalšie spätné väzby, tie procesy Nemusíme ani čakať, kým e, vyrúbeme všetky amazonské lesy, tie už zabíjame klimatickými zmenami. Čiže naozaj teraz musíme e, konať veľmi urgentne. A ak sa nám to nepodarí, tak bude ťažké riadiť e, svet počas týchto klimatických zmien. A potom spätne vlastne to bude pôsobiť aj na našu neschopnosť bojovať proti klimatickým zmenám. Ja by som sa teraz chcel sústrediť na to, ako by sme mohli využiť nie iba CO2 na zmierňovanie, ale aj tú druhú stránku, ktorá je mimo CO2. Zaviazali sme sa k cieľu 2 e, stupne Celzia oproti predindustriálnej úrovni a ja dúfam, že sa nám podarí udržať 1,5 stupňa Celzia. 100 krajín v Kodani uh, povedali, že to je maximálny limit, ktorý môžu tolerovať, keď hovoríme o globálnom oteplovaní. Keď hovoríme o 1,5 až 2 eh, stupňoch, hovoríme o priemere, ale v Afrike dôjde k otepleniu, ktoré bude 1,5 krát vyššie ako globálny priemer a v Himalajach to bude 2 krát eh, viac ako pre priemer a v Arktide 2,5 krát viac. Čiže Tie priemerné teploty sú veľmi zradné. Keď my si povieme, že to bude u nás 2 stupne, tak v Afrike to bude viac a ešte o ďalšie 2 stupne to bude, to bude v Himalájach a v Arktíde a toto nemôžeme tolerovať. Musíme teda naďalej e, sa usilovať v rámci UNFCCC a všetci si asi uvedomujeme, že toto nie je najrýchlejší spôsob, ako dosiahnuť efekt mitigácie. Keď sa budeme riadiť eh, s ľubmi z kodaňského protokolu, tak sa nám podarí eh, dosiahnuť 60 mitigácií, ktoré musíme dosiahnuť do roku 2020. Možno poviete, že je to poloplný pohár alebo poloprázdny pohár. Ak eh, splníme túto jednu zmluvu, tak môžeme povedať, že sme odviedli veľmi dobrú prácu na to, že je to jediná zmluva, ale to nestačí. Musíme hľadať iné nástroje práva, iné inštitúcie, iné platformy, aby sme mohli rýchlejšie redukovať emisie. A e, tie sa nachádzajú, tie ostatné úsilia sa nachádzajú v oblasti mimo CO2. Potrebujeme teda doplnkové opatrenia mimo oblasti CO2. Musíme ich príjmať rýchlo, pretože rýchlosť je veľmi, veľmi dôležitá v tomto kontexte. Už teraz sa nachádzame vo veľmi nebezpečnej zóne, pretože klimatické zmeny sú veľmi e, abruptné, rýchle. Máme opatrenia, ktoré by sme mohli e, rýchlo prijať. Na to by klimatický systém mohol reagovať rýchlo. CO2 e, predstavuje asi 50 z toho. A na to sa musíme sústrediť. E, CO2 je veľmi persistentná látka, ostáva v atmosfére E, celé tisícročia a tie ostatné látky majú krátky atmosférický e, čas, e, životný cyklus, dni, týždne až niekoľko desaťročí. Niekoľko desaťročí je veľmi krátka doba v porovnaní s tisícročiami. UNEP a VMO robili hodnotenia, na základe ktorých vyplynulo, že ešte 60 rokov môžeme byť pod tou hranicou 2 stupne Celzia, ak naďalej budeme pracovať v oblasti CO2, ale veľmi agresívne postupovať aj v oblasti mimo CO2. Toto je pre nás veľmi dôležitá tzv. poistka. Tými úsiliami v oblasti mimo CO2 by sme mohli znížiť tempo spomalovania o polovicu a v Arktíde dokonca o dve tretiny. A to je naozaj dosť e, závažný e, zásah, keby, sa nám, keby sme oteplovanie znížili o polovicu, keby sme príjmali opatrenia v tej oblasti mimo CO2. A potom v tej Arktide. Arktida je kritická pre celý svet. Je to, je to akýsi ochranný štít Arktída, pretože tá odráža slnečné lúče naspäť do vesmíru. A keď sa roztápa tak vlastne tie lúče slnka z vesmíru sú absorbované do vody a všetko sa otepluje rýchlejšie. Tie znečistujúce látky okrem eh, CO2 sú HFC, ktoré používame na chladenie a takisto ako rozpušťadla. No a potom tam takisto patrí čierne uhlie, čier, sadza z čierneho uhlia A takisto metán. Metán je takisto skleníkový plyn. Čiže toto je základ tých o, e, znečistujúcich látok mimo CO2. A tie naozaj, ich objem v atmosfére sa zvýšil brut- maximálne od roku 1750. Ak budeme bojovať aj v tejto oblasti, môžeme E, na to využívať existujúce právne nástroje, existujúce technológie. To je e, veľmi dôležité. Začneme s HFC. To je e, najrychlejšie rastúca znečistujúca látka na svete v USA aj v iných krajinách. V EÚ emisie HFC vzrástli o 85 od roku 1990 do roku 2008, zatiaľ čo iné skleníkové plyny klesli o 14 Čiže toto je veľmi, veľmi zlá trajektória s tými HFC. Ak ich ne, nezačneme regulovať, tak budú prispievať 20 percentami eh, k globálnemu oteplovaniu e, do roku 2050. Čiže je to naozaj veľmi závažný e, problém. Je to uvedené aj v našom dokumente. Ale ak sa nám podarí ich dostať pod kontrolu, tak by sme mohli e, tempo oteplovania veľmi rýchlo znížiť. Dobrou správou je, že keby sme znížili produkciu FC, keby sme to dali do montrealského protokolu, tak by sme mohli eliminovať tento jeden zo šiestich skleníkových e, plynov. To by bolo naozaj veľmi dobre pre celý svet. Nie iba obchodovať s AHFC, ale jednoducho povedať, je to zlá chemikália, syntetická chemikália a povieme jednoducho, že sa už nebude vyrábať a prejdeme na nejakú bezpečnejšiu alternatívu. Takže toto je súčasná výzva. Montrealský protokol, pre tých, ktorí ste zabudli, aký je dobrý, môžem povedať, že je to najlepšia zmluva pre životné prostredie, ktorá kedy existovala na svete. A naozaj ja môžem e, Európe len pogratulovať k tomu, že bola vedúcou úlohou v Montrealskom protokole, pretože tento protokol eh, eliminoval 96 nebezpečných chemikálií eh, medzi rokmi 90 a 2010. 96 chemikálií a to v miere 98%, to je naozaj vynikajúca práca a vďaka tomu do roku 2065 sa ozónová vrstva regeneruje pravdepodobne. No a zatiaľ, čo táto zmluva pomáhala ozónovej vrstve, takisto pomohla e, zrealizovať viac mitigačných opatrení ako, ako akokoľvek, akákoľvek iná zmluva, zmluva, čiže sme ušetrili asi 11 miliard tón CO2 ročne. To je obrovský príspevok. A cena, ktorú verejnosť zaplatila multilaterálnym e, fondom, je 4 centy za tón, čiže naozaj je to veľmi nízka cena, je to veľmi nákladovo efektívna zmluva. Mnohé zmluvné strany na svete povedali, táto e, zmluva bola veľmi dobrá, dobre fungovala a nemusíme sa už tak namáhať v budúcnosti. Čiže už túto prioritu môžeme posunúť nižšie na našom zozname priorít. To nie je môj telefón, myslím. takže kým to prestane zvoniť. Takže to by bola závažná zmluva, e, závažná chyba, keby sme takto zmýšľali, pretože Montrealský protokol ešte stále môže prispieť e, takým množstvom úspor, e, ako urobil doteraz. Keď sa nám HFC podarí zapracovať do Montrealskej zmluvy, tak sa nám podarí ušetriť 270 miliard tón a jedna tóna bude stať 5 až 7 centov, čiže naozaj vynikajúca cena na e, zmluvu, ktorá vždy bola takto výkonná, vynikajúco fungovala. No a na záver ešte niekoľko pripomienok. Pokiaľ ide o ozón, ešte jeden príklad – tieto úsilia, keď sa vrátime e, do tých prvých dní, keď začínali iba dobrovoľné úsilia, vyriešili sa mnohé klimatické e, zmeny, e, pardon, problémy, ktoré by sme mali dnes vo forme CO2. A keď chceme vedieť, prečo je táto zmluva úspešná, tak e, je dôležité si uvedomiť, že e, takmer každá krajina na svete je členom. Troposférický ozón a e, tie uholné sadze to sú lokálne polutanty a my môžeme využiť existujúce národné legislatívy, aby sme znížili podiel týchto dvoch látok a to naozaj bude mať veľmi dobré dopady na verejné zdravie. 2,5 milióna ľudských životov sa zachráni každý rok a takisto zvýšime výnosy polnohospodárskej produkcie elimináciou týchto e, dvoch látok. Toto sú teda moje hlavné posolstva. A teraz um, si chcem položiť otázku, ako by v tomto Európa mohla pokračovať. Budeme o tom diskutovať. Musíme zapojiť do úsilia, do úsilia Indiu, Čínu, Juhoafrickú republiku a krajiny BRICS. A to veľmi rýchlo. To je všetko zatiaľ, pán predseda, a som pripravený zodpovedať otázky. Uh, Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu a za čísla, ktoré ste spomenali. Je to veľmi mm, prekvapujúce aj úžasné, že Montrealský protokol takto funguje a aké má prepojenie na IPCT CC, aby sme pokryli celý obraz, nie iba časť. Aká je práca IPCC v tejto oblasti? No, vy ste spomínali takisto HFC, toho sa týka ďalšia otázka. O tomto sme rozprávali, aj keď sme hovorili o mechanizme čistého rozvoja. Cieľom bolo odstrániť tieto e, látky našimi peniazmi a niektoré krajiny, a ako sa zdá, ich produkovali ešte viac, aby získali peniaze z mechanizmu čistého rozvoja z kiotského protokolu, ale toto je taký vedľajší problém. Vy ste hovorili o tom, ako narastla produkcia HFC od roku 1990. Čiže ja to chápem tak, že nie sú súčasťou Montrealského protokolu, nie? Ešte sa hlásia ďalší kolegovia. Teodoros Kilakakis. Well, thank you for coming here and thank you for... Ďakujem, že ste prišiel medzi nás a že ste nám otvorili oči. Naozaj. Niekedy nevidíme to, čo je v politike jasné a zrejme. A toto je podľa mňa jeden z tých prípadov. Spýtam sa vás na dve veci. Sledoval som otázku HFC a snažil som sa zalarmovať občanov, aby venovali pozornosť, aby boli vyňaté z CDM. Nemá zmysel platiť 14 alebo 15 dolárov za niečo, čo môžeme vyrobiť za niekoľko centov. A pri, v inom prípade e, sme to dokázali. Táto iniciatíva vyšla z parlamentu a tá iniciatíva prešla relatívne rýchlo. Ale teraz sa už toho netýka, to znamená, že HFC to nie je a nikto sa nevenuje ani tomuto bodu. A to nie je zlé samo o sebe, ale to nám aspoň umožňuje, že sa môžeme sústrediť na niektoré problémy lepšie. Prednedávnom výrobcovia mohli mať také zisky, že zablokovávali e, niektoré e, body e, Montrealského protokolu. A ja si kladiem otázku, A v oktobri som sa na to pýtal už aj Európskej komisii. Myslím si, že montrealským protokolom by sme to mohli dosť hospodárne vyriešiť, ale možno by sme to mohli robiť na bilaterálnej úrovni v prípade HCF, HCFD 23, ktoré nie je, tieto látky nie sú začlenené do e, Montrealského protokolu a ukázať takto svetu, že je to veľmi vážna téma a že my k tomu niečo aj robíme. To bola tá prvá otázka a tá druhá otázka v septembri e, som v komisii položil túto otázku, ale musíme to HCFC 23 dostať z toho protokolu skôr, než budeme hovoriť o niečom inom. Možno by to mohlo byť 20 až 30 CO2 pre Európu. Európa by to mohla kúpiť. Nehovorím o desiatich, môže to byť aj 20 ak budeme pokračovať. A mali by sme aj výsledky, ktoré by boli udržateľné dlhodobejšie. Takže ekológia sa dostáva takto aj na politickú scénu a všetko má samozrejme na to potom pozrieme iným spôsobom. Niekto dáva prednosť solárnej energii, niekto e, sa radšej venuje lesnému hospodárstvu, niekto sa zameriava na Arktídu. Každý má rôzne záujmy. A veľmi často sa sústreďujeme na izolované prvky a nepozeráme sa na globálny obraz. A ten globálny obraz je negatívny a možno si to uvedomíme až, uvedomíme až keď bude veľmi neskoro. A preto musíme konať a musíme byť účinní, keby ľudia vedeli, že míňame 15 dolárov, miesto toho, že by sme mohli minúť len 5 centov, tak to by naozaj nebolo dobré. A skôr, než na to prídu, myslím, že by bolo lepšie, keď sme išli tou cestou 5 centov. Ďakujem pekne. Mali by sme vidieť toho draka, to monštrum. Dobre, v poriadku. Kristina Gutaš. Nech sa páči. Ďakujem, pán profesor, že ste medzi nimi. Čo ma znepokojuje v tejto téme? Možno ja príliš žensky uvažujem a niekedy sa mi zdá, že detaily sú dôležité a preto až tak nesúhlasím s mojim priateľom aký som a moja otázka je, že mne sa zdá, že pre spoločnosť Montrealského protokolu, klimatické zmeny. Téma redukcie emisí, to sú všetko také veľké témy, že to presahujú naše bez, bežné myslenie a pre ľudí je to nepriateľné a v tom prípade len štáty sa tomu môžu venovať. Ale v momente, a my už veľa rokov sa tomu venujeme, je pro, sú problémy s tlmočením? Mám začať od znova? Bueno. Ja mám pocit, možno aj preto, že som profesorka, mám teda tento prístup, máme Montrealský protokol, potom Montreal Kodaň, Cancún a tak ďalej. A všetkým sa nám zdá, že tento problém je taký obrovský, taký abstraktný, že ho nemôžeme nejakým spôsobom vyriešiť alebo pristúpiť k nemu. A tak veľa storočí prekladáme na štát väčšinu zodpovedností a úloh, ale ja si myslím, že práve nedostatok pochopenia a nedokážeme prevrátiť ten, tie zvyky a postupovať zo spodu nahor, pretože potom v tej našej spoločnosti, keďže sa nám zdajú tieto úlohy také obrovské, tak my by sme mali postupovať pedagogicky. Myslím si, že potrebujeme také malé opatrenia, ktorými by sme mali začať od nás z domu, na našej radnici, v našom meste, aby sme prispeli k tomu všeobecnému fenoménu, lebo to je jediný spôsob, ako bude spoločnosť zodpovedná Eh, aj dieťa sa nenaučí niečo, kým to až neurobí. Nemôžeme niekoho naučiť variť alebo naučiť eh, históriu, kým sa tomu nebude venovať. A keď eh, to človek začne robiť, tak sa do toho aj zamiluje a začne to realizovať. A čo si podľa mňa, čo by sme mali urobiť, čo chyba, chyba politická schopnosť a aj vedci chceli dosiahnuť veľké ciele, ciele, ale podľa mňa tie problémy by sme mali rozdeliť na menšie kúsky a tak ich riešiť. A moja prvá otázka. Eh, riešenie takých otázok, Japonsko, Čína, juhovýchodná Ázia. Mali by sme pracovať po sektoroch, klimatické sektory a tak ďalej, pretože okrem tých všeobecných cieľov, ktoré sme predložili v Kodani, keby každý sektor mal svoje vlastné konkrétne zodpovednosti a tým sa venoval aj kompetencii, tak by sme nestrácali konkurencie schopnosť. Namiesto jediného riešenia či cieľu na tej medzinárodnej úrovni poskytnúť menšie, ale špecifickejšie, konkrétnejšie ciele a kombinovať tie návrhy veľkých transcendentálnych cieľov, ktoré podpisujeme na úrovni šéfov vlád a štátov a tie kombinovať s menšími, konkrétnejšími sektorovými návrhmi. Musí existovať podľa mňa aj mestská politika rozvoja, mestská politika pre uhlie, uhlíkovú energiu, a teda energiu z uhlíkových a tak ďalej a tak ďalej. Ten eh, Richard Seber. Richard Seber. Ďakujem pekne, pán predseda. Váš výklad, pán profesor, bol veľmi zaujímavý. Ja si kladiem otázku, prečo medzinárodné spoločenstvo sa neuberá tým smerom, ktorý ste naznačili. Ja si myslím, že bez výroby tejto, týchto látok by, by bol ďaleko jednoduchší táto Rázená cesta sa spája s, moj, s mnohými zmenami. Ak sa pozeráme iba na boj proti klimatickým zmenám, tak cieľom je zníženie CO2. Diskutujeme o tom, či by sme mali zájsť ešte za ten náš cieľ CO2, či nevytvoríme v roku 2050 spoločnosť bez CO2 ale keď sa dívame iba na klimatické zmeny, pýtam sa, e, kde je spoločnosť vedcov. Vy ste totiž naznačili dvojitú kolaj. Poprvé ste povedali, že by tá spoločnosť mala byť ďaleko účinnejšia, pokiaľ ide o náklady. Ďalej s montrealským protokolom sme dosiahli prvú veľkú medzinárodnú zmluvu, čo je veľkým úspechom politiky. No a prečo nedoplníme túto zmluvu o tieto klimaticky relevantné časti? Bolo by dobre, keby ste nám mohli e, vysvetliť, prečo ani na strane politikov, ani vedcov sa nekladie veľký dôraz práve na tento smer. Jano Žáder. Pán profesor, povedali ste, aký je účinok, hovorili ste o účinku Nefungoval mikrofón, pardon. Prepačte. Pán profesor na začiatku svojho výkladu povedal, ako je to e, s účinkom katastrofy v Japonsku na využitie atomovej energie. Ďalej hovoril o tom, že emisie CO2 musíme bezpodmienečne znížiť. Bude to veľmi dôležité pre celkovú výrobu. Ďalej chcem povedať, že konkrétne pokiaľ ide o Čínu a Indiu, otázka znie. Ak na jednej strane budeme využívať menej atom, atomovej energie a že budem, budeme používať eh, všeobecne menej e, E, fosílnych palív. Ako nahradíme túto energiu? Za akých nákladov? To je moja prvá otázka. Na druhá otázka sa možno bude zdať na prvý pohľad troška čudná, ale v tomto našom výbore sme už o tom hovorili. Hovorili ste už niekedy o tom, aký vplyv má prudký nárast počtu obyvateľov na energiu, pretože samozrejme, že keď je obyvateľov viac, potrebujú viac energie. Som zvedavý na to, či vidíte tento kontext, či to bolo stredobodom vášho záujmu. Ďakujem. Máte, prosím, ešte ďalšie otázky? Chris Davis, prosím. Ďakujem. Zareagujem na Richarda e, Zebera e, a na tú reakciu komisie na dokument. Musíme si napísať zoznam veci, ktoré musíme urobiť, aby sme tieto opatrenia zrealizovali. Okay, a few questions. Okay. And we get your answers. All right, let's see. Well, the first uh, gentleman, I, I certainly agree with the, the... Určite súhlasím s prvým rečníkom, s prezentáciou od, otázky plynu HFC 23. Vidíme, že platíme veľmi veľa Je dôležité, aby sme sa chopili šance na riešenie zvyšných AFC. Dochádza k ďalšiemu redukovaniu. V prípade, aby sme do Montrealského protokolu zapojili zvyšle, zvyšné HVC, podarilo by sa nám tento proces urýchliť a bolo by skvelé, získať prostriedky na tieto plyny, ale do akej miery môžete využiť tieto kredity ako offsety. Montrealský protokol Tieto kredity sú po, určitej, po určitom čase sa vyraďujú z tohto systému a prípadné offsety uh, môžu znížiť vyhliadky na obmedzenie CO2. To nie je vec, ktorú by sme si prijali. Španielská poslankyňa komentovala problém, ktorý bránil tomu, aby sme sa zaoberali touto otázkou. Ak rozdelíme klimatické problémy na jednotlivé zložky, skonštatujeme, že môžeme mať inteligentnejší prístup a to je práve prípad Montrealského protokolu. Keď sa pozriete do minulosti v súvislosti s touto zmluvou, uvidíte, že Floridia plyny boli vyňaté z tejto skupiny aby sme sa zbavili týchto chemikálií. Bude dôležité vypracovať konkrétnu zmluvu. Bol to skromný začiatok, ale získali sme dôveru a postupne sme sa učili a v konečnom dôsledku sme dosiahli zákaz 96 chemických látok je dôležité, aby sme zvážili jednotlivé postupy pre jednotlivé odvetvia prečo spoločenstvo zatiaľ nerealizuje túto stratégiu týkajúcu sa HVC. Je celý rad krajín, ktoré Mikronézia, Filipíny, tvrdia, áno, my trpíme týmito klimatickými zmenami a potrebujeme ďaleko väčšie zmierňovanie dopadov, takže nemôžeme čakať, kým sa bude ratifikovať zmluva, pokiaľ sa ozaj naplní. Potrebujeme isté kroky urobiť už teraz. A rokovania so Severnou Amerikou na túto skutočnosť poukázali. Navrhujú isté veci a Japonci a Európa to podporujú. Je tu snaha dosiahnuť tento cieľ, takže sme na tej správnej ceste. Minister Amešvind urobil dôležitý krok. Povedal totiž, že nie je dôvodu na to, prečo by India e, nemala stáť na čele eliminácie plynu HFC. Je to nesmierne rozumný politik a dúfam, že sa mu podarí nadviazať na toto povzbudivé e, prehlásenie skupín, teda krajiny, e, skupiny krajín BRIC, že sa uberú touto cestou. Váš komentár k jadrovej energii. Myslím si, že tu máme isté meškanie. Neviem, či dôjde ku výstavbe jadrových elektrární podľa plánu. Dôjde k meškaniu. Niektoré krajiny sa rozhodnú asi tak, že to nie je najlepšia investícia. Vydať niekoľko miliard dolárov na jadrovú elektráreň a potom dôjde k tomu, že e, sú s tým spojené ešte ďalšie investície v prípade právnej zodpovednosti, ak dôjde k problémom. Darí sa nám v oblasti ponúkania alternatívnych riešení. Bude dôležité v tejto ceste pokračovať bude dôležité zvažovať v prípade, keď vyčerpáme fosílne palivá a keď sa e, už rozvinie výroba biomasy a pokiaľ budeme využívať pyrolízu z biomasy, to všetko budú ďalšie možné cesty. No a pokiaľ ide o obyvateľstvo, Viete, je to tieň, ktorý súvisí s množstvom ekonomických otázok. Táto výzva bude ešte umocňovať všetky predchádzajúce výzvy, preto je dôležité zabezpečiť vzdelanie pre dievčatá a ženy Čiže rodová stratégia je kľúčová, to je správna rozvojová politika, aby mladé ženy, dievčatá dostali príslušné vzdelanie. A posledný kolega eh, hovoril o nákupnom zozname, čo by sme mali urobiť. Čo je teda prvá vec, ktorú by sme mali urobiť? Európa má morálnu autoritu v oblasti klimatických zmien v súvislosti so zvýškom sveta. Na túto stratégiu sledujú aj Spojené štáty. Aj v konzervatívnom čase môžeme v tomto ohľade zaznamenať úspech. Sme opatrne optimistickí. Otázka financovania v tomto roku e, darcovské krajiny musia doplniť multilaterálny fond, kde sa čerpá asi 500 miliard dolárov ročne. A to naplnenie fondu platí na 3 roky. Bude potrebné urobiť navýšenie, pokiaľ ide o tento fond, pretože e, zvychádza dvojitý face-out. 50 nám umožňuje, aby sme boli e, v kategórii 5 až 10 centov za tónu CO2. Európa by mala zvážiť, či by mala uskutočniť vlastné zmeny. Tak sa už robilo aj v minulosti. Myslím, že to sa splniť dá. Ďakujem pekne, pán predseda. ešte k otázke pána profesora. Čo si myslíte o otázke prostriedkov? Žiadne kredity. Rentabilita 10, 15 až 20 čo potrebujeme aký druh elektrárne potrebujeme. We provide the money as well. Okay. Uh, nevertheless, I make a second try. Napriek tomu sa ešte raz pokúsim odbratiť sa na komisiu, či by Philip Owen z komisie nechcel vstúpiť uh, do tejto diskusie o Montrealskom protokole. Neviem, či ste pripravení sa vyjadriť? Ďakujem, pán predseda. Ja som vždy pripravený. Mal by som byť. Diskusiu o HFC sme e, sledovali na Montrealskom fóre a asi si uvedomujete, že na poslednom stretnutí strán v Bankoku minulý rok v novembri sme mali vodcovskú úlohu, boli sme veľmi proaktívni a podporovali sme severoamerický e, návrh e, na vyradenie HFC do určitého e, časového okamihu. Bola do toho zapojená aj Mikronézia. Bola to veľmi ťažká diskusia, bez pochyby. A Rôzne podnety prichádzali od Brazílie, Indie a Číny a v konečnom dôsledku sme urobili veľmi malý pokrok. Na druhej strane, ako ste povedali, že 91 strán podpísalo deklaráciu na tomto stretnutí, 27 členských štátov plus EÚ, čiže my sme tam boli zastúpení veľmi dobre. Takže kam môžeme ísť, akým smerom odtiaľto? V Cancúne indický minister navrhol organizovanie workshopov z USA a s Európskou úniou. Americký workshop sa konal pred niekoľkými týždňami v Dili a sme v kontakte s ministrami aj s personálom a zistíme, či by Európska únia mala predložiť podobnú e, iniciatívu. Čakáme ešte na spätnú väzbu. Ďalšia vec. Bude sa organizovať pracovná skupina, ktorá bude pripravovať COP v auguste a potom samotné stretnutie strán sa bude konať v novembri mluvných strán Montrealského protokolu, protokolu a uvidíme, čo bude na agende. Možno tam bude nový návrh na e, absolútnu elimináciu HFC. Ďakujem. Chris, veľmi rýchla otázka my čakáme teda na to, aby sme e, zistili, čo sa bude diať, ak som to správne pochopil. Prečo ne, neurobíme alebo neprevezmeme my iniciatívu do vlastných rúk? Pán Oun, prečo nie sme iniciatívni my? Prečo čakáme? Prebieha paralelný proces. Je to revízia e, nariadenia o F-plynov, plynoch a ako súčasť toho realizujeme viaceré štúdie, A keď sa ukončí táto práca, tak uvidíme, aké sú politické možnosti, pretože my nemôžeme predbiehať výsledok tejto diskusie, na ktorej sa zúčastňujú aj dotknuté strany. Takže toto je súčasná fáza. Uh, áno, musíme skúmať vlastné nariadenia, to je pravda, ale keď ide o montrealský protokol, prečo nepredložíme, prečo nepoložíme na stôl vlastnú iniciatívu? Myslím, že realita je taká, že najskôr musíme vyriešiť naše domáce záležitosti, ale samozrejme nie sme slepí k tomu, čo sa deje na, národnom, na medzinárodnej úrovni. Ale súčasné priority naše sú naše vlastné F-plyny, aby sme zistili, čo chcú európske zainteresované strany, čo sa deje a potom podľa toho budeme skúmať, aké sú možnosti. Ja by som chcel povedať pre zápis, že keď máme možnosť e, za cenu 5 centov alebo 20 centov, ale platíme 14 dolárov, mali by sme konať rýchlejšie a inteligentnejšie. Nemôžeme čakať, nesmieme sa skrývať za rôznymi e, procesmi, tak ako komisárka Hedegardová, ktorá veľmi rýchlo konala v prípade HFC 23 najefektívnejšie, ako bola schopná. Myslím, že by sme mali zintenzívniť naše iniciatívy, pretože tu nejde len o záchranu planety, ale aj o <clears throat> ušetrenie peňazí. Toto bola zmysluplná diskusia, myslím, o týchto otázkach. A chcel by som sa teraz poďakovať profesorovi Zajlkemu za to, že prišiel na, do nášho výboru. Som si istý, že diskusia bude pokračovať. Dostanete analýzu e, a takisto budeme skúmať e, možný pokrok, ako znížiť tieto emisie a ochraňovať klímu. Ďakujem aj Tomovi Spencerovi za to, že priviedol pána profesora Zajelkeho mm, medzi nás a dúfam, že ostaneme v kontakte. Prajem vám všetko dobré. Dostávame sa k ďalšiemu bodu, tebo číslo 32 vozidla po dobe životnosti. Nie, sme iba pri 31. Vykonávanie európskych právnych predpisov v oblasti životného prostredia v členských štátoch. Komisia je prítomná. Bola to otázka Richard, Richarda Zebera o REACH. Slovo dávam komisii. Žerám komisiu, aby odpovedala na otázku Richarda Zebera. Ďakujem pekne, pán predseda. Mojou oblasťou sú chemikálie v DG Inve. Richard Zeber dal tri otázky a zodpoviem na všetky tri. Prvá otázka, aký je súčasný stav realizácie, implementácie ríč Na túto otázku by som, na túto odpoveď by som potreboval niekoľko hodín, ale odpoviem na základe kľúčových bodov. Schválenie registračného termínu 30. novembra 2010 z 26 tisíc registrácií u agentúry a agentúra uskutočnila kontrolu a zistila, že 20 715 registrácií bolo úplných, to znamená, máme 4,5 tisíc ďalších prípadov, kde bude potrebné žiadne ďalšie informácie. Čiže to bol táto re, re, registrácia bola prvým dôležitým medzníkom. Je to začiatok procesu. Máme ďalšie dva dôležité per, termíny. Jeden v roku 2013 a druhý v roku 2018 u dovážaných a vyrábaných chemikáliách, teda v ich nízkych objemoch. Musíme sa poučiť z tohto prvého termínu a musíme zistiť, ako bude registrácia prebiehať ďalej. Registrácia je kľúčovým prvkom. Je tu tiež hodnotenie, povoľovanie a obmedzovanie. V súvislosti s hodnotením máme tzv. hodnotenie na základe spisu, na základe látok. Agentúra overuje súlad s predpismi príslušných žiadostí a to je proces, ktorý sme začali. Poviem vám, ako to prebieha v roku 2010. 151 registračných spisov sme preverili. Väčšina z nich bola vyhovujúcich a u ďalších sme mali pripomienky v súvislosti s kvalitou. Registrujúceho sme vyzvali, aby podal ďalšie doplňujúce informácie. Ďalej musíme povedať, že to je proces, pri ktorom sa všetci učia, takže zatiaľ nemôžeme z tohto čísla nič odvodzovať. Hodnotenie chemických látok podľa REACH robí agentúra v koordinácii s príslušnými úradmi členských štátov. Deje sa tak preto, aby sme vyjasnili podozrenia, ktoré sa týkajú vplyvu na ľudské zdravie alebo životné prostredie. Úlohou je vybrať látky a zaradiť ich do akčného plánu spoločenstva a tento akčný plán sa bude schvaľovať na január roku 2012. Pokiaľ ide o povolovanie, komisia prijala rozhodnutie na prijatie šiestich látok, ktoré dostali povolenie. Dostávame odporúčanie od ECHO, aby sa prijalo ďalších 8 látok do roku 2012 Máme 46 látok, ktoré spôsobujú obavy. Komisia sa zaviazala spolupracovať s členskými štátmi a do zoznamu by sa malo dostať ďalších 90 látok do roku 2012 a potom by bolo treba definovať všetky relevantné látky, ktoré sú spojené s veľkými obavami. Už z toho vidíte, že máme pred sebou veľa práce, prebiehajú verejné konzultácie, ktoré vyvolala agentúra, vzťahujú sa, vzťahujú sa na sedem ďalších látok, ktoré by sa mali dostať do tohto zoznamu, pokiaľ ide o obmedzovanie. Sú tu dva návrhy na obmedzovania, ktoré sa opierajú o zhodnotenie rizika. To prebehlo podľa pôvodnej registrácie. Ide napríklad o kadmium a tieto návrhy sa v súčasnosti vyhodnocujú a zaoberá sa tým tiež Európsky parlament. 17 navrhovaných obmedzovaní sa týkajú karcinogénnych a mutagénnych látok, ako aj látok, ktoré vplývajú na reprodukciu Zatiaľ to rieši agentúra EK. Pán Zeber sa pýtal, ako to bude s revíziou, či bude potrebná, v akom časovom rámci prebehne. RIČ predpokladá celý rad hodnotení a revízií a bude záležať od priebehu celého procesu, či sa to využije. Prvá revízia sa bude konať 1. júna 2012, týka sa agentúry. Je to revízia požiadav, požiadaviek, pokiaľ ide o dáta vyrábaných chemických látok, ktoré sa vyrábajú v objeme 1 až 10 tón. Ide o medzery a prekrývanie sa s ďalšími legislatívnymi predpismi. Zaoberáme sa zhruba 160 konkrétnymi právnymi normami. Okrem toho, k 1. júnu 2012 musíme predložiť všeobecnú správu o našich skúsenostiach, ktoré sa týkajú aplikácie nariadenia REACH. Komisia zverejnila alternatívne skúšobné metódy a sú tam aj informácie pre členské štáty a pre EKA. Konkrétne správy, ktoré vychádzajú zo skúseností členských štátov v tomto ohľade. Teda to sa predpokladá v legislatíve, Rozhodli sme sa, že prebehne širšie hodnotenie v roku 2012. Budeme reagovať nielen na požiadavky, ktoré vyplývajú z nariadenia, ktoré som uviedla, ale prinesieme prvé skúsenosti, budeme prezentovať prvé skúsenosti, pokiaľ ide o náklady a administratívne zaťaženie. To sme vypracovali a na niektorých ďalších pracujeme. Veríme, že 1. júna 2012 sa všetko predloží ako jeden balíček, aby tento proces mohol prebehnúť. Spustíme, niektoré zrealizujeme, niektoré štúdia, keď budeme mať k dispozícii všetky informácie. Budeme musieť analyzovať na tomto základe a budeme možno žiadať revíziu. Budeme sa blížiť k druhému registračnému termínu a potom budeme zvažovať, ako by mohla táto revízia vyzerať. No a napokon otázka, či je potrebné rozširovať pôsobnosť ríč Túto otázku dostávame často v tomto kontexte sa vyskytujú také dva problémy. Jeden problém sa týka nanomateriálov a druhý tzv. koktejlového efektu chemikálií. Pokiaľ ide o nano, e, parlament nás vyzval, aby sme revidovali materiál, ktorý sa týka nano. Tento proces prebieha. Povedali nám, že prvý náčrt bol veľmi povrchný a že teda si želáte hĺbšiu analýzu. A táto analýza práve prebieha. Tento prieskum ukáže, či ríč bol adekvátne sformulovaný na to, aby riešil problematiku nanomateriálov, pokiaľ ide o ten koktejlový účinok chemikálií. Ak teda chemikálie pochádzajú z rôznych zdrojov. To je vec, ktorú zvykneme analyzovať. Rada nás požiadala, aby sme predložili správu, aby sme zhodnotili, do akej miery existujúca legislatíva tento problém rieši. My sme začali s vypracovaním globálnej štúdie, proces eh, konzultácií a na začiatku roku 2012 predložíme rade túto správu a na základe toho budeme môcť zvažovať, či e, by sa malo nariadenie REACH rozšíriť. A ja by som mal otázky. Ako člen výboru chcem povedať, keď sme prijali REACH, tak jeden z odhadov, ktorý formulovala komisia aj iní aktéry, aj priemysel, znel tak, že to bude viesť k vylúčeniu množstva nebezpečných látok v priebehu niekoľkých rokov. A vzhľadom na tie čísla, ktoré ste spomenuli, nevieme teda presne, o aké látky ide, ktoré sa vylúčia, pretože niektoré, mm, v prípade niektorých produktov sa nežiadalo povolenie. Otázka je, či máte istú predstavu o týchto číslach, to znamená, koľko látok sa stiahne z trhu, alebo teda ako to bude vyzerať. Áno, boli e, rozdiely medzi látkami, kde sme očakávali registráciu a tými, kde sme registráciu neočakávali a potom medzi tými látkami, ktoré sa naozaj s ktorými sa naozaj prihlásili. Agentúra konštatovala, že existuje celý rad dôvodov, ktoré môžu, ktoré môžu vysvetliť tento fenomén. Na jednej strane podniky v rámci postupu skonštatovali, že niektoré látky boli známe pod iným označením, teda ako iné látky, a dostali sa na trh s rovnakým označením. A druhým dôvodom bolo, že výpočtová metóda podľa starých e, určení v prípade ríč vychádzajú úplne ináč. Čiže podľa starého zákonodárstva sme uskutočňovali celkom iné e, výpočty. Konkrétne išlo o látky, ktoré sa vyrábali e, v objeme viac ako tisíc tón. Priemerná hodnota sa brala do úvahy a keď sa dosiahne viac ako tisíc tón, tak sa zvolí táto látka. Takže to viedlo k tým veľkým odchýlkam. Okrem toho sme spolu s priemyslom odvodili záver, že teda trh pre chemické látky sa vyvíja rýchlo a cyklicky existujú látky, ktoré prichádzajú na trh, zostávajú na trhu niekoľko rokov a potom zmiznú možno sú dôvodom komerčnej úvahy, ale môže to byť aj tak, že tieto látky sa jednoducho nepoužívajú. Potom tu existuje ešte taký dôvod, e, že priemysel niektoré látky navrhol substitučnými látkami. Trh nebol dostatočne veľký na to, aby sa usilovali usilovali určité predpisy, boli tu isté alternatívy, takže sa preplo na tieto alternatívne látky a to vysvetľuje aj to, prečo boli tieto rôzne hodnotenia, ale ako bude v konečnom dôsledku vyzerať ten vplyv, no tom, o tom je naozaj ťažko hovoriť. Ďalšia otázka týkajú sa biodiverzity. Pani Kotešo za komisiu. Áno, je to pán, nie pani. E, som vedúcim právneho oddelenia DG životné prostredie. Európska únia má ambiciózne ciele, chce udržať čo najväčšiu biodiverzitu do roku 2020, majú, chce ju obnoviť aj fyzicky pokiaľ ide o smernicu Natura 2000 o chránených územiach. To je naozaj veľmi kritická téma v súvislosti s týmto cieľom, pokiaľ ide o stratégiu biodiverzity, ktorá stanovuje opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov. Uznávame túto skutočnosť, napriek istému pokroku pri dokončovaní Natúry 2000 približne 26 tisíc lokalít, čo je 18 percent celého teritoria, ktoré je chránené v Európskej únii. Je to tak na úrovni vôd, ako aj úrovni pôdy. Je to dôležité hlavne pre vodné prostredie. Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi. Je to otázka právnych akcií, tam, kde nie je súlad medzi touto smernicou a postupom. Je dôležité, aby sme obnovili tieto lokality, aby sme ich udržiavali v poriadku. Sú to špeciálne oblasti, ktoré treba zachovať a členské štáty musia spraviť príslušné opatrenia. Najlepšie sa to dá urobiť tak, že vytvoríme plány riadenia, tak aby sa zabezpečilo to, že táto elementovať včas. Komisia podporuje oznámenia expertíz a skúsenosti pri cezhraničnom styku, pri cezhraničnej spolupráci. Ide o to, aby sme mohli zachovať tieto lokality a podporiť ich obnovu, ak to je potrebné. To bude vyžadovať zabezpečenie príslušných finančných zdrojov, finančných e, teda investícií, aby sme podporili Natura 2000. Oznámenie komisie o Natura 2000 z tohto roku sa zakladá na informáciách, ktoré poskytli členské štáty a na odhadoch koľko to bude stáť na základe skúsenosti s doterajšou implementáciou. To by mohlo pomôcť pri nachádzaní ciest a spôsobov, ako vyriešiť Natura 2000 do, aj e, v rámci najbližších finančných výhľadov. Natura 2000 e, v súčasnom kontexte, v súčasnej ekonomickej situácii je veľkou výzvou. Komisia z tohto dôvodu bude zdôrazňovať výhody, ktoré sme nadobudli účinným riadením tejto siete a podporou strategického prístupu zo strany členských štátov. Teda v ďalšom finančnom období komisia bude pokračovať pri podpore lepšieho riadenia, lepšej správy tak, aby bolo možné realizovať plány a projekty pre lokality, ktoré patria do Natura 20. Je to súčasť smernice Habitat. Sú tu kľúčové odvetvia, ktoré musíme zadefinovať. E, sú tu pokyny pre určité odvetvia priemyslu, ako energetika, aby sa chránila Natura 2000. Ďalej ide o otázku súvisiacu s prístavmi, o implementáciu ďalších kľúčových odvetví ako akvakultúra a ďalšie. Ako náhle sa zistia isté porušenia, tá komisia spustí právne akcie aby zabezpečila zhodu s týmto nariadením, s touto smernicou, tak Natura 2000 ako habitat. Má to teda pre naše generálne riaditeľstvo vysokú prioritu. Máme ešte doplňujúcu otázku? Nie? Takže môžeme prejsť na ďalšiu otázku Krisa Davisa neuplatňovanie smernice Habitat a myslím, že to je ten istý zástupca komisie. Ďakujem. Toto je spis pre porušenie zmluvy proti Bulharsku. Prvý bod z takej všeobecnejšej perspektívy rozhodnutie, či uh, Niektoré prípady majú byť e, takýmto spôsobom presunuté. Mali sme e, veľa kontaktov e, a informačných výmien s členskými štátmi a s Bulharskom a potreba analýzovať nové informácie. Povedal som, že bulharské orgány a služby e, komisie komunikujú, vymieňajú si informácie o tom, či bulharská sieť miest a habitat je kompletná. A je treba povedať, že nedávno prijaté rozhodnutie bulharskej vlády 811 z roku 2010 o rozšírení časti v eh, siete Natura Network. Podľa tohto rozhodnutia boli určené tri E, miesta a 25 miest bolo rozšírených a e, výsledkom tohto rozhodnutia územia, ktoré majú viac ako 47 tisíc hektárov alebo predstavujú 0,4 bulharského územia, budú pridané do siete e, Natura 2000 v tejto krajine. A to už pokrýva 34 bulharského, bulharskej plochy. Je to druhé najlepšie číslo v EÚ, čiže toto je všeobecná situácia v Bulharsku. A pokiaľ ide o polostrov Kariaka, je to ešte stále neuzatvorený e, prípad. Komisia ešte stále analýzuje veľké množstvo technických informácií zo strany stiažovateľa, takisto zo strany bulharských orgánov. Pokiaľ ide o tento poloostrov, je potrebné zabezpečiť ornitologickú ochranu, ktorá musí byť v súlade s príslušnými predpismi. Ďakujem. Chris? Ja som sa s e, komisárom rozprával cez obed a on hovoril, že Slovinsko má 37 svojho povrchu pokrytého sieťou Natura 2000, čiže Bulharsko je na druhom mieste. A uznávam, že je to naozaj obrovský podiel, ale čo na tom záleží, keď e, požiadavky e, smernice nie sú plnené. Toto je taký test pre e, niektoré ekologické skupiny, ktoré chcú zistiť, či komisii naozaj záleží na tom, aby postupovali proti vláde, ktorá si neplní svoje povinnosti. Ja viem, že takéto opatrenia sú drahé, ale domnievam sa, a máte aj na to dôkazy, že e, tieto požiadavky Natura 2000 boli porušené. Čiže moja zásadná otázka je, či má komisia odvahu na to, aby išla e, s týmto stanoviskom na Európsky súdny dvor, alebo či budete radšej mesiac po mesiaci, rok po roku e, jednoducho to naťahovať a dúfať, že protestujúci jedného dňa zmiznú. Komisia, máte tú odvahu? na to, aby ste od- odpovedali? Ďakujem. Áno, máme na to odvahu, ale viete, že dôkazné bremeno je na nás pred Európskym súdnym dvorom a ak pôjdeme do tohto súdneho sporu, musíme mať dobré argumenty. Máme obrovské množstvo informácií, nie iba od stiažovateľa, ale aj od bulharskej vlády, takže musíme ich dôkladne vyhodnotiť a sú konfliktuálne. Chcem vám odpovedať tak, že my sa to nesnažíme odkladať, naťahovať, ale je dôležité e, to, aby ustanovenia smernice boli rešpektované aj Bulharskom a samozrejme aj členské štáty musia e, byť e, na jednej úrovni pre komisiu, musíme s každým členským štátom zaobchádzať rovnako. V takýchto prípadoch to často nie je ľahké, pretože ako ste aj vyspomenuli, ide tu o financie, ale my sa nesnažíme sa nejako vyhovoriť v prípade Bulharska, my sa snažíme nájsť čo najlepšie e, riešenie, tak aby e, predpisy boli e, dodržiavané aj v prípade Kaliakry. Čiže je to neuzatvorený prípad, ešte stále na ňom pracujem. Prepačte, pán predseda, že beriem čas ostatným členom výboru, ale dovolte mi ešte sa vyjadriť. Ja to chápem tak, že to porušenie zmluvy, ktoré sa týka nedostatočného určovania miest a porušovania kaliakry, že toto celé, ten, celý tento prípad už má viac ako 3 roky, čiže chápem, že vy musíte získať dôkazy, informácie od bulharskej vlády, ale koľko času ešte na to budete potrebovať? 3 roky. Uh, už ste mali často preskúmať. Keby sa toto stalo v Spojenom kráľovstve, tak myslím, že E, fyzicky by som bol schopný zistiť, či došlo k porušeniu legislatívy počas týždňa a možno, že na komunikáciu s vládou by som potreboval 6 mesiacov na korešpondenciu. Prečo vám to trvalo teraz 3 roky? Koľko trojročných období ešte budete potrebovať? Prečo si nestanovíte nejakú konečnú lehotu na riešenie prípadu? Well, as I said, our objective... Ako som už povedal, My samozrejme chceme zaručiť, že ustanovenia tejto smernice o biotopoch sa rešpektujú rovnako tak ako vo Veľkej Británii, tak aj v Bulharsku a v iných členských štátoch, ale čo sa deje je veľa miest, veľa zón, mm, je tam aj veľa veterných parkov a potrebujeme dostatok pertinentných informácií. Potrebujeme informácie aj tak od bulharskej vlády, ako aj od žiadateľov. Zorganizovalo sa veľmi veľa stretnutí s nimi, veľa výmen názorov aj v decembri. E, prišla nám e, obrovská, obrovské množstvo informácií a teraz ich analizujeme. V apríli odchádzame do Bulharska, aby sme to videli in situ, e, čo sa tam deje. Ale Opakujem, musíme brať do úvahy celú informáciu, ak sa situácia zmení, pretože sa mení, tak musíme brať do úvahy všetky aspekty. Nie je to všetko také jednoduché, ako to vyzerá. Možno v určitom momente, v, že samozrejme v určitom čase dojde k nejakému porušeniu, potom do toho vstupujú tí žiadatelia, orgány a tak ďalej, takže situácia sa môže zmeniť pán Davis. Ale sú právnici, ktorí vychádzajú z toho, že pracujú pro bono. Že pracujú pro bono, že síce pracujú, ale nezarábajú. Možno by ste s nimi mohli spolupracovať a to by bolo výborné aj pre európsky rozpočet, ale táto téma sa neustále naťahuje a naťahuje, hráte s časom a nerieši sa to. Potrebujeme nejaký deadline a potrebujete nám, musíte nás informovať napríklad porad, lenže o štvrť roka máme termín. Otázka. A to budem veľkorysý. O 6 mesiacov môže mi Európska komisia prislúbiť, že nám príde dnes povedať, že téma sa vyriešila alebo sa urobil patričný súdny krok a budem mať odôvodnené stanovisko. Komisia odpovedá. Áno, o 6, mesiaca, o 6 mesiacom vám podáme všetky informácie, ktoré budeme mať k dispozícii, ale neslobujem vám, že urobíme ten nasledujúci právny krok alebo že uzavrieme tento prípad, pretože je to veľmi zložité, ako som už povedal. A musíme pozbierať veľmi veľa materiálu a informácií skôr, než pristúpime k súdu. Ja nesúhlasím s vami, že je to také jednoduché. Pán Davis tak potom predložím samozrejme ďalšiu otázku, aby sa komisia vrátila. Ja chápem, že je ťažká situácia snažím sa pochopiť situáciu a pozíciu komisie aj bulharskej vlády, ale ak našim skutočným cieľom je ochraňovať chránené zóny Natura 2000, tak musíme postupovať možno inak. Teraz pán Jorgensen má slovo. Áno, máte úplnú pravdu. Komisia musí postupovať tak, aby sa povinnosti a pravidlá plnili a my do tých šiestich mesiacov si to poznačeme. A ďalší bod, bod číslo 3, obrovská skládka nebezpečného odpadu v močariskách pri meste Uelova. Je to otázka od pani Satuasi. Odpoveda komisia. Táto otázka súvisí s prípadom, kde sme tiež predložili odôvodnené stanovisko Európskej komisie v marci. Sme napísali firme Fertiberia, pretože táto firma vyprodukovala, alebo áno, vyprodukovala 120 miliónov tón sadry s obsahom fosforu a tieto sú depozitované v pobrežných močariskách. A teda tu došlo k porušeniu smernice o odpadoch, aj pokiaľ ide o skladovanie a pokiaľ ide o povolenia pre túto firmu, pretože neprijali dostatočné opatrenia ako na dosiahnutie dostatočnej úrovne ochrany, rovnako ako smernica ohľadom skladisk a teda mm, skladisk odpadu pretože tam sa jasne hovorí, že e, firma musí zabezpečiť dostatočnú mieru ochrany pokiaľ ide o Španielsko, tak odpovedalo v prípade odôvodeného stanoviska a to viacerými opatreniami urobila vedeckú a Španielsko urobilo vedeckú analýzu zóny, návrh regenerácie zóny a tiež návrh toho, akým spôsobom je možné regenerovať celú túto oblasť. Urobilo sa veľa pozitívnych krokov v tomto balíčku opatrení a Španielsko prostredníctvom rozsudku e, jedného z národných súdov prijala podstatné kroky na zníženie environmentálnych rizik. Španielsko zanalizovalo aj chemické dopady e, sadry s, e, obsahom fosporu v zóne 2 a 3. A vyhodnotilo sa, že neboli nebezpeč, nebezpečné v zmysle legislatívy. Vody a oblasť pobrežných močarisk sa budú regenerovať a tá kontaminácia potom dosiahne tie úrovne, ktoré sú nižšie než nebezpečné analýza charakteristík, chemických charakteristík týchto látok, ktoré boli v oblasti 1 a 4 sa teraz analýzujú a Španielsko nás priebežne informuje o situácii a sme s nimi v kontakte a máme schôdze každé 3 až 4 mesiace. Posledná bola vo februári. Španielsko tiež pozmenilo licencie IPCC, aby sa zmenili ustanovenia v oblasti podzemných vôd a tiež analyzovalo environmentálne aspekty stiahnutia tejto sadry z oblasti. Hovorí sa o ďalších dvoch desiatich skládkach v oblasti a na to, aby sa tá látka stiahla z tejto oblasti, tak je potrebná investícia 1,5 miliardy eur. O, o, potrebujú sa aj mnohé skladiska, takže toto nie je dobré riešenie a rozhodli sa teda reštauráciou Institu. Ide o pilet, pilotný projekt. Urobil sa v lete roku 2010 v tejto zóne. Tiež existujú plány na uzavretie týchto nelegálnych skladísk a do roku 2015 by sa táto situácia mala vyriešiť a zároveň sa Španielsko zaviazalo veľmi úzko spolupracovať so všetkými kompetentnými orgánmi a tiež bude vysvetľovať všetky opatrenia, ktoré sa príjmajú a príjmu na základe pracovného dokumentu, na základe dokumentov vyšetrovacej komisie. Ako som už povedal, Španielsko pravidelne informuje o týchto prácach, aplikácie a predpokladáme, že definitívne riešenie príde v roku 2015. Uh, Petičný výbor parlamentu uzavrel podobnú petíciu tohto druhu minulý rok. Pán Jorgensen chce viacej uh, informácií k tejto otázke. Environmentálne inšpekcie, to sú tiež otázky zo strany Satu Hasi, Európske environmentálne inšpekcie. The Commission uh, recognized the importance of environmental... Komisia uznala význam environmentálnych inšpekcií ako nevyhnutného nástroja pre naplňanie plánu eh, životného prostredia EÚ v jednotlivých krajinách sa tieto inšpekcie realizovali rozdielne v súvislosti aj s cezhraničným uplatňovaním a teda uvažujeme o ďalších krokoch v tomto smere. Je potrebné povedať, že právny rámec v EÚ, pokiaľ ide o takéto inšpekcie, sa značne v posledných rokoch zlepšil a vychádza z odporúčaní z roku 2001 kde sa upravujú minimálne kritéria pre inšpekcie životného prostredia v členských štátoch a vychádza tiež z niekoľkých odvetvových ustanovení. Ten odvetvový prístup k týmto inšpekciám umožňuje prispôsobiť kritéria pre špecifické opatrenia a môže tiež príslušné e, rizika riešiť Vychádza sa zo špecifických záväzných povinností a e, tie, ako sú aplikované v legislatíve a tie už sú v smernici o CCS a ďalších. Sú to aj v, je to aj v nariadení o látkach, e, ktoré porušujú ozónovú vrstvu a tiež v smernici o priemyslových emisiách. Veľmi dôležitá je spolupráca Európskej komisie s národnými inšpektormi. A to smeruje k zlepšeniu spolupráce s inšpekciami v členských štátoch a k lepšiemu presadzovaniu koordinácie. Pred niekoľkými rokmi sme vytvorili sieť EÚ pre plnenie práva EÚ v, životno, v oblasti životného prostredia a s týmito inšpektorátmi podnikáme veľa krokov, Napríklad koncom minulého roka bol seminár, ktorý sa venoval účinnosti takýchto inšpekcií v EÚ, aby sa zlepšil existujúci režim v oblasti prevencie a priemyselného znečistenia. Toto sú významní partnery pre Európsku komisiu aj do budúcnosti. Avšak napriek túto sektorovú legislatívu a napriek odporúčaniam a napriek, spoluprácu s národ, napriek spolupráci s národnými inšpektorátmi kvalita a úroveň týchto inšpekcií je stále odlišná v jednotlivých členských štátoch. povedomie a informácie o jednotlivých predpisoch ukázali, že existujú závažné nedostatky a problémy deficit, pokiaľ ide o praktickú štruktúru takýchto inšpekcií, vizuálne kontroly, vzorkovanie, postihovanie, sankcie. A to vôbec nie je uspokojivá situácia. Cieľom európskej legislatívy v oblasti zdravia a životného prostredia e, to musí byť celý rad úžitkovať, cieľovať takýmto spôsobom sa nedajú dosiahnuť. A tiež nedochádza k inovácii. V súčasnosti prebieha interná úvaha o potrebe posilniť tento systém inšpekcií a poskytuje nám tento proces niekoľko možností komunitárny prístup alebo revízia odporúčení s minimálnymi kritériami alebo transformácia do horizontálnej smernice a záväzné požiadavky v tej sektorovej legislatíve, ako aj kombinácia jednotlivých alternatív. Pre jednotlivé odvetvia tá požiadavka novej smernice na kontrolu hlavných rizík prináša mm, nové konkrétne normy a opatrenia, ale z hľadiska celkového prístupu a možnosti pre ďalší rozvoj systému, pre súlad e, s aký v oblasti životného prostredia sa toto všetko sa práve prerokováva na úrovni Európskej komisie a má sa to schváliť do konca roka. Tento návrh prednáša alebo navrhuje lepšiu koordináciu zo strany komisie aj členských štátov, aby sa aký v životnom prostredí lepšie vynúcovalo v rámci EÚ. Ďakujem. Ešte nejaké otázky, Chris? Nie je to ani tak doplňujúca otázka, pretože myslím si, že otázka sa tu asi e, má zmysel naozaj a myslím si, že my si zadlhujeme primeranú odpoveď, pretože toto je skôr politická otázka, než otázka porušenia zmluvy. Komisia hovorila o odporúčaní o minime environmentálnych inšpekcií a toto odporúčanie bolo predložené nášmu výboru v roku 99 alebo 2000 a my sme zahlasovali za to, aby sa z toho urobila smernica, ale to sa nám nepodarilo, to sme nedostali, bolo to iba odporúčanie. Ale myslím si, že komisia by sa k tomu mala vrátiť. Naozaj potrebujeme minimálne uh, environmentálne inšpekcie. Už k tomu nie sú pripomienky. Ďakujem komisii. Ešte tu máme ďalšie otázky, ale keďže tu nie sú poslanci, budeme e, ich musieť prejsť na inej schôdzi. Teraz ďalší bod. Vozidla na konci životného cyklu. Chris Davis je príslušný e, člen pre túto tému, ale najskôr dáme slovo komisii. Pán Pagus, máte slovo. Ďakujem. Som Julio Barro Forores. Som z DG Environment a asi si spomínate, že donedávna som robil to, čo robil môj kolega Jan Cholesku ako vedúci právneho oddelenia na DG Environment. Najskôr by som chcel poznamenať, že vítame to, že parlament podporuje implementáciu smernice ELV, najmä nedávnu štúdiu o právnych aspektoch vozidiel na e, konci životného cyklu aj s odporúčaniami do budúcnosti. Táto smernica bola úspešná v mnohých oblastiach, viedla k eliminácii opustených vrakov automobilov. Takisto sa vytvorili zariadenia na zber a spracovanie starších automobilov. Takisto sa znížil objem nebezpečných látok z automobilov významným spôsobom a takisto sa zlepšil ekodizajn automobilov vzhľadom na ich recyklovateľnosť. Avšak, ako už potvrdila štúdia parlamentu, ešte stále sú problémy s implementáciou. Už e, sme o týchto problémoch hovorili v tomto výbore minulý rok pri príležitosti ústnej otázky ktorú predložil pán Chris Davis. Problémy s implementáciou musia byť kontinuálne riešené, aby sme zabezpečili, že Európa bude e, benefitovať zo smernice ELV a musím uznať, že v súčasnosti situácia nie je úplne uspokojivá. hlavné problémy e, identifikované v Európskom parlamente aj v komisii sú tie, že je tu nesúlad medzi množstvom vozidiel na konci životného cyklu v členských štátoch a počtom e, certifikátov e, stiahnutia vozidiel, ktoré vydávajú národné orgány, To znamená, že určitý počet e, starých automobilov nie je zaregistrovaný a nie je známe, kde sa nachádzajú. A tento problém je prepojený s dohľadom nad registračným procesom v členských štátoch a takisto aj s tým, že takéto vozidlá sa vyvážajú ako e, auta z druhej ruky mimo Európskej únie. Minulý rok sme diskutovali na tomto výbore o tomto a vyjadrili sme nádej, že v roku 2008 dostaneme štatistické údaje od členských štátov v júni a že tieto údaje preukážu zlepšenie v členských štátoch. Analýzu nových údajov od členských štátov sme ešte neukončili, ale bohužiaľ predbežná analýza naznačuje, že pokrok je príliš pomalý. Ešte stále je tu časť vozidiel na konci životného cyklu, ktorých miesto nie je známe a takisto automobilov, ktoré boli recyklované v zariadeniach, ktoré, ktoré neboli recyklované v zariadeniach, v súlade s ELV alebo ktoré boli e, exportované do tretich štátov. Prijali sme viacero opatrení. Komisia preskúmala národnú legislatívu a zahájila viacero konaní pre porušenie zmluvy proti členským e, štátom kvôli transpozícii tejto smernice. 9 prípadov je ešte otvorených. Vo viacerých prípadoch hlavným problémom bola transpozícia ustanovení o registrácii vozidiel a e, tie certifikáty. Potom v rámci prípadov zlej transpozície sme nadviazali bilaterálne kontakty s členskými štátmi a iniciatívy komisie boli úspešné a napríklad v Spojenom kráľovstve systém registrácie automobilov sa zmenil a bol zosúladený so smernicou ELV. Minulý rok okrem toho sme sa ešte zaviazali, že zlepšíme kvalitu štatistík o automobiloch na konci životného cyklu. V apríli sme vydali spoločné usmernenia a v rámci týchto usmernení členské štáty musia podávať správy o automobiloch na ich národnom trhu s číslami eh, registrovaných aut, eh, s počtami exportovaných použitých automobilov, s počtami e, recyklovaných automobilov v zariadeniach v súlade s ELV. A poprvýkrát na základe týchto údajov budeme mať spolohlivé čísla registrovaných e, automobilov, ktoré nie sú registrované ako Eh, vozidla na eh, konci životného cyklu a uvidíme, ako zlepšiť situáciu. Takisto hľadáme možnosť zmeniť rozhodnutie, ktoré definuje metodológiu, tak aby sme mohli lepšie zistiť, čo sa, čo sa vlastne deje s tými starými vozidlami. Pokiaľ ide o vývoz vozidiel na konci životného cyklu, povedal som už, že toto je jeden z hlavných problémov dokončíme usmernenia o preprave týchto vozidiel v spolupráci s národnými inšpektorátmi pre prepravu a našim hlavným cieľom je upraviť tento vývoz do tretích štátov podľa špecifických ustanovení v usmerneniach. Okrem toho pripravujeme legislatívny návrh, ktorý má sprísniť inšpekčné požiadavky v členských e, štátoch podľa smernice o preprave odpadu. Všetky tieto opatrenia by mali pomôcť zlepšiť situáciu. Nemôžeme vylúčiť budúcu revíziu smernice ELV, vo svetle získaných nových skúseností, ale zatiaľ našim cieľom je lepšia implementácia súčasnej smernice. Bohužiaľ, monitoring e, implementácie na úrovni EÚ je obmedzený. V súčasnosti hodnotíme možnosti vytvorenia agentúry pre odpad, ktorá by pomohla implementovať našu legislatívu o odpade. Pán predseda, na záver chcem povedať, že implementácia smernice LV je naozaj podmienkou splnenia našich cieľov energetickej účinnosti a efektívneho využívania zdrojov. Ďakujeme parlamentu za jeho úsilie a záujem o efektívnu implementáciu smernice ELV a e, dúfame, že táto smernica bude stále dôležitejšia pre členské štáty. Chris, máš otázku? Ďakujem. Chcem trošku zájsť do minulosti. Je to jedna z prvých smerníc, na e, ktorých som sa ja podielal. Karl Heinz Florence. Tuším, v 98. bol spravodajca a je to veľmi dobrá legislatíva v zásade ktorá rieši problém 14 miliónov automobilov, ktoré sa dostávajú do odpadu každý rok a podporuje úsilie recyklácie týchto automobilov, takisto podporuje ekodizajn, ako povedala komisia. A samozrejme je to európske opatrenie, opatrenie a musí zabezpečiť, aby neodišli výrobcovia automobilov, ako vtedy hrozili, mimo Európy. Výrobcovia sa veľmi báli z odpovednosti producenta, ale v podstate ich obavy, ako sa neskôr ukázalo, boli irrelevantné. Táto legislatíva nespôsobovala výrobcom nakoniec žiadne problémy, ale vtedy hrozili, že to zničí európsky automobilový priemysel, ale to robia vždy tieto hrozby. Ako povedala komisia, situácia nie je úplne uspokojivá. Parlament predložil túto analýzu situácie s odporúčaniami a som veľmi rád, že komisia si ho prečítala. Jeden z problémov spočíva v podstate v tom, že milióny aut sa jednoducho stratia. Podľa štatistík nevieme, kde sú. Niektoré sa vyvezú do zahraničia, ale nie sú tu. Niekoľko miliónov aut každý rok nejde tou cestou, ktorou e, by mali ísť. Asi sú exportované, ale mnohé z týchto aut sú starý balast, tak povediac. Mali by byť e, niekde na šrotovisku, nemali by byť jednoducho na cestách. Takže chcem poznamenať, niečo k tej zlej transpozícii vo viacerých členských štátoch. Alebo odlišná transpozícia. Ďakujem komisii za pomoc. E, za to, že pomohli Spojenému kráľovstvu vyriešiť e, tento problém, ktorý zosmiešňoval túto legislatívu u nás celé roky. Milión automobilov ročne jednoducho končilo niekde, možno v zadných dvoroch súkromníkov, ale už sa nám to podarilo vyriešiť tento problém. Takže zlá transpozícia, druhý problém, údaje. Údaje sú často, majú odlišný formát, čiže tie štatistiky nie sú porovnateľné. A tretia vec, nelegálne, nelegálna preprava automobilov. Kľúčovou požiadavkou legislatívy nie je iba recyklácia, ale v podstate obmedzenie znečistujúcich látok, tak aby napríklad tieto auta neskončili niekde v riekach. A znova sa tým vraciame k tým minimálnym environmentálnym inšpekciám. V mnohých členských štátoch sa to vôbec nerieši a pravdepodobne to bude veľmi zlé v niektorých členských štátoch. Nie som si istý, ako sme schopní monitorovať recykláciu a či splňame ciele recyklácie. Myslím si, že keď máme e, fakty, tak vieme predložiť čísla, ale stále nám v tých číslach veľmi veľa chýba. Jedna otázka na komisiu sa týka daní a toho, či je nejaké odporúčanie v tých usmerneniach. Viem, že v niektorých členských štátoch sa platí cestná daň alebo daň z motorového vozidla, kým nepredložíte dôkaz o zničení, o zneškodnení vozidla, aby bolo zabezpečené, že to auto je zneškodnené v súlade s pravidlami. Pripravujú sa usmernenia. Ja to vítam. Pravdepodobne na nejakých konferenciách podporujete členské štáty v tomto, ale vy ste nás vyzvali. Vy ste povedali, prosím parlament, vyvíjajte naďalej tlak. My by sme tak chceli robiť. Legislatíva je už platná 10 rokov. Má samozrejme nedostatky, ale bolo by najlepšie vyhnúť sa revízii, ak je to možné, pretože dohodnúť sa na revízii legislatívy trvá veľmi dlho, ale povedzte nám, čo by sme ešte mohli robiť, aby sme mohli vyvíjať tlak na komisiu. Možno, že teraz žiadam, aby ste si sami strelili do nohy, alebo aby ste si sami uh, zaviazali slúčku, na ktorej sa obe, obesíte, ale ja naozaj chcem vedieť, ako by sme na vás mohli najlepšie vyvo- vyvíjať tlak. Ďakujem pekne za túto štúdiu. Myslím si, že pri množstve e, predpisov áno, hovorím v mojej materčine, čiže v, pri množstve predpisov v našom zákonodárstve dokážeme e, zhodnotiť to, že táto smernica sa veľmi úspešne premietla do praxe. Isté, že sa exportuje šport do, e, e, šport do tretích krajín. Otázka sa dá riešiť, som o tom presvedčený, chcem poukázať na to, že e, fakticky v automobilovom priemysle e, už nemáme použitie ťažkých kovov. Iba tam, kde nemáme žiadne e, alternatívy. Možno môžeme v tejto súvislosti hovoriť o olove prípade, ak hovoríme o použití ťažkých kovov, máme iné moduly ako automobilový priemysel, že to by bola otázka na komisiu, aby sme sa pozreli na tento zákon, aby sme ho zrevidovali v tom zmysle, aby sme vyriešili implementačné problémy. Považujeme to za potrebné, ja by som snáď hneď aj odpovedal ale ja som si prečítal teraz túto štúdiu, ktorá poukazuje na to, že nie, pretože sú e, ďaleko väčšie environmentálne problémy. Je to elektronický šrot, to je problematika, ktorú sa snažíme vyriešiť. Ďakujem za túto štúdiu, máme úspešné zákonodárstvo, sú menšie problémy s implementáciou, ale naozaj to nie je nejaký obrovský problém v niektorých členských štátoch, kde to naozaj funguje dobre, a potom zase máme členské štáty, kde to nefunguje dobre, bolo by dobre, keby sme e, vytvor, vytvorili nejakú takú daň alebo poplatok e, náš rod. To by bolo z mojej strany všetko. Komisia, nech sa páči. Ďakujem. tak Európsky, ako môže Európsky parlament pomôcť e, komisii? Znie otázka. Zastávam názor, že v tomto prípade ste ponúkli komisii veľmi užitočnú pomoc. Je to aj v štúdii, o ktorej hovoríme. Pre nás to bolo prekvapenie. Zastávam názor, že bude užitočné to, ak nám pomôžete s určitou iniciatívou na transpozíciu, keď vyjadríte obavy, ktoré sa týkajú zotrvávania určitej medzery v smernici, ktorá sa týka jedného z najvýznamnejších odpadov. Ja si myslím, že implementácia tejto smernice je veľmi dôležitá nielen pre ochranu životného prostredia, ale e, tiež v prospech dosiahnutia cieľov, ktoré sme stanovili. Pokiaľ ide o účinnosť e, využitia zdrojov. Myslím si, že parlament môže urobiť niekoľko konkrétnych krokov. Vidíme, ako uplatňuje svoju inštitucionálnu moc v tomto roku sa bude predkladať návrh na zintenzívnenie inšpekcií v súvislosti s prepravou odpadu a príslušného nariadenia. Týka sa to tiež exportu ojazdených aut to bude jedna dôležitá vec, aby sme získali podporu z vašej strany pre lepšiu transpozíciu. Pokiaľ ide o možnosť evidovať smernicu LV, pre nás je v tomto okamihu prioritou docieliť lepšiu transpozíciu. Existujú tu určité rozdiely v súvislosti s transpozíciou na úrovni členských štátov. My musíme vyvíjať nátlak na členské štáty, kde, v ktorých táto transpozícia nie je dobrá, aby zlepšili mieru transpozície a kvalitu. Pre nás je to prvok, ktorý má principiálny charakter. Je dôležité, aby sme docielili pokrok, aby sme mali dobré informácie o situácii, teda v tom zmysle, čo sa deje v členských štátoch. Sú tam ešte stále informačné nedostatky, to je pravda Teraz máme ďaleko jasnejší obraz, ako tomu bolo ešte prednedávnom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dodatočné pripomienky, Kris, prosím krátko. Áno, to je ten bod. Keď sa pozrieme na celú legislatívu, ktorá sa vzťahuje na odpad, tak nič z toho nemôžeme označiť ako 100%. Niektoré veci sú veľmi vzdialené od tej 100%. Iné sú zase o niečo lepšie, ale existujú veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Niektoré to zvládajú mimoriadne dobre, iné menej. Základná filozofia manažmentu znie zvládať opatrenia, realizovať ich. Myslím si, že to je legislatíva, pri ktorej niekedy nevieme, či sme dosiahli 50% z cieľov alebo 100%, pretože nevieme, koľko aut sa v podstate vyradilo posledným vlastníkom v krajine pôvodu musíme uzavrieť túto informačnú medzeru, pretože niektoré autá sa exportujú a niektoré sa budú šrotovať. V každom jednotlivom členskom štáte existujú rôzne požiadavky, aby sme to mohli zhodnotiť, aby sme sa dokázali k tomu vyjadriť. Musíme vedieť, kde sú slabé stránky a kde máme nedostatky. Ďakujem pekne. Môže prosím reagovať komisia. Chce komisia reagovať? Poviem celkom jednoducho. Našim cieľom je mať jasný obraz o tom, čo sa deje v každom jednom členskom štáte. Opakujeme ešte raz, ale ešte sme ten stupeň nedosiahli, ale už sa mu približujeme. Ďakujeme pekne. Myslím si, že to bolo k tomuto bodu. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je hodnotenie stratégie spoločenstva pre ortuť. Nech sa páči, zástupca komisie má slovo. Príjemné popoludne, pán predseda. Zastupujem komisiu v tejto otázke. My sme v decembri 2010 schválili hodnotenie stratégie spoločenstva pre ortuť NV 705234, čiže to je to, čo komisia schválila v roku 2005 a parlament tomu prijal uznesenie. Je to stratégia, ktorá sleduje globálne a interne ortuť, je to otázka medzinárodného uvedomenia si potreby uskutočniť ďaleko širšie, podniknúť ďaleko širšie opatrenia. Podľa prieskumu ktorý sme po piatich rokoch urobili, vidíme značný pokrok, ktorý sme dosiahli. Všetkých 20 akcií, ktoré boli pojaté do tejto stratégie, boli implementované alebo sú na dobrej ceste, čiže blížia sa k úplnej implementácii. Chcem zdôrazniť tri legislatívne právne akty, ktoré sa schválili od roku 2005 je to smernica, ktorá bola schválená v roku 2007 o obmedzovaní predaja určitých meracích prístrojov s obsahom ortute. Odstránila z trhu celý rad týchto prístrojov napríklad teplomery, ktoré obsahovali ortuť, ktoré sa používali napríklad v domácnostiach. V roku 2008 parlament a rada schválili nariadenie o zákaze vývozu ortuti a o bezpečnom uskladňovaní ortute. To je veľmi dôležitá informácia pre medzinárodné spoločenstvo. Zákaz vývozu vstúpil do platnosti o niekoľko, vstúpil do platnosti pred niekoľkými dňami a v roku 2010 nová smernica o priemyselných emisiách, ktorá bola schválená, hovorí o tom, že je dôležité, aby sme mali aktuálne, dostupné technické možnosti, ako aj príslušnú prax. Teraz sa znížia emisie, ktoré boli v minulosti podstatne vyššie. A To, čo schválila komisia naviac, bude platiť pre rôzne odvetvia, to sú kľúčové odvetvia pre tieto emisie, osobitne pre priemysel chloru a ďalšie ak e, tieto závery komisia schváli, členské štáty budú mať 4 roky na to, aby preverili povolenia, ktoré poskytnú. Dôjde ku zníženiu emisí ortute v Európskej únii. Je tu asi 20 akcií v tejto stratégii. Ja sa nebudem púšťať do analýzy detailne, ale rád by som zdôraznil, že je tu jedna dôležitá vec. Akcie EÚ na medzinárodnej úrovni e, z februára 2009 išlo o nástroj, ktorý umožní Európskej únie, aby pracovala ekonomicky a účinne a bude to motivovať aj ďalšie štáty, aby v oblasti ortute postupovali opatrne, aby sa tieto emisie znížili a to je jeden z cieľov tejto stratégie. Ide nám o to, že proces rokovania sa už začal a Európska únia teraz musí využiť svoje prostriedky na to, aby dosiahla pokrok. Predpokladá sa, že tento proces sa skončí začiatkom roku 2013. Rád by som vás poinformoval o liste komisie, ktorý dostane predseda vášho výboru a bude vás informovať o konci o konci druhej sekcie tohto rokovania, druhej časti tohto rokovania. Tento medzinárodný vývoj vítame, to som už povedal, ale nezabráni nám v tom, aby sme pokračovali aj na domácej pôde. Rád by som naznačil tri dôležité akcie, ktoré budú patriť do tejto stratégie práve teraz pod vedením chemickej agentúry sa robí hodnotenie alternatív, ktoré sa týkajú budúcich opatrení pre meracie zariadenia, ktoré obsahujú ortuť, hlavne teda tých, ktoré obsahujú jej veľké množstvo. A to doplní predchádzajúcu informáciu, o ktorej som hovoril predtým, a to je rozhodnutie zakázať prístroje, ktoré sa používajú v domácnostiach. Ďalší krok pri tejto implementácii je definícia kritérií pre bezpečné uskladňovanie ortute. Komisia chce schváliť tieto kritéria, prijať ich do leta. Je to implementačný akt v rámci tohto nariadenia ortuti z roku 2005. A tieto kritériá pokrývajú aj dočasné uskladňovanie ortute, Prv, ako dôjde ku definitívnemu jej uloženiu v zemi. Po tretie, dnes sledujeme environmentálne aspekty pri použití stomatologického amalgámu. Zbierame informácie o tom, aké sú možné alternatívy, ktoré by umožňovali predísť tomu, a je to tiež otázka batérií. To sú e, tie veci, pri ktorých sa ešte ortuť používa. Záverom by som chcel povedať, že táto krátka prezentácia chce zdôrazniť, pokiaľ ide o znečistujúcu látku, ktorá sa akumuluje, potrebujeme veľké úsilie na dosiahnutie našich cieľov, ak nám ide o to, aby sme dosiahli pokrok na úrovni domácej aj medzinárodnej. Je dôležité, aby sme si stanovili ambiciozne ciele Holger. Ďakujem pekne. Krátučko sa iba spýtam. Ďakujem teda za túto prezentáciu. Áno, rtuť je jedovatá, treba predchádzať kontaktu a komisia No, prezentovala podrobne, o aké výrobky ide kde by sme mali predchádzať kontaktu. Sú to e, rôzne meracie prístroje, ďalej e, spotrebiče v domácnosti. Mali by sme sa snažiť o to, aby sa nepoužívali e, vo väčšej miere. Hovorili ste o amalgáme. Mňa by zaujímalo, kedy príde komisia s návrhom, aby sa zakázala ortuť e, v svietidlách totiž e, hlavne v e, súkromnej sfére je ešte pomerne veľké použitie týchto svietidiel. Otázka je, aké nebezpečné je toto použitie, konkrétne napríklad, keď sa rozbije žiarovka, kedy príde komisia s návrhom nepoužívať na tieto účely e, ortuť. Yes, thank you. Um... Ďakujem. O obsah nebezpečných látok v týchto, e, smer... v týchto svietitlách je predmetom smernice ROHS. Je to smernica o nebezpečných látkach v elektrickom a elektronickom vybavení. došlo e, k dohode o revízii tejto smernice medzi radou a parlamentom koncom minulého roka. A súčasná verzia smernice upravuje obsah ortuti v svietitlách tak, že je to obmedzené na 5 mg. A zásadou tejto smernice je to, že ak existujú alternatívy, tak výnimky na obsah nebezpečných látok v takýchto zariadeniach sa potom buď znižuje, redukuje alebo úplne obmedzuje. No a na základe toho sme skúmali obsah ortuti v týchto e, svietidlách a komisia prijala rozhodnutie, ktoré zníži povolený obsah na 3,5 mg v decembri a na 2,5 mg v decembri 2012, čiže o rok neskôr. Pokiaľ ide o potenciálne účinky na zdravie, vedecký výbor pre zdravie a environmentálne rizika na základe literatúry nevedel určiť rizika a pre dospelých, keď sa rozbijú takéto žiarovky, a pre deti chýbajú údaje pre expozíciu, ale samozrejme je jasné, že ak sa v domácnosti rozbije takáto žiarovka alebo svietidlo, tak e, členovia domácnosti musia byť opatrní. Rada nedávno prijala Mm, závery k tejto stratégii, kde sa vyzýva komisia aj členské štáty, aby sa verejnosť vzdelávala v oblasti ortuti. Ďakujem. Myslím, že všetci sú spokojní. Ďakujeme komisia. Ďalší bod na programe je otázka na ústne zodpovedanie pána Poca o nedostatkoch súčasnej politiky EÚ vo veci rakoviny hrubého čreva a konečníka. Slovo dostane komisia a potom pán Poc. Môj dokument hovorí, že e, zástupca komisie je pán Svech. Neviem, e, či je to správne. Ďakujem, áno. Volám sa Štefan Šrek a som tu za e, DG Sanko. Zazneli tri otázky a jedna sa týka viac výskumu, tak je tu moja kolegyňa z DG RTD. A ja teda zodpoviem jednotku a trojku. Prvá otázka, kedy komisia zverejní usmernenia pre screening e, rakoviny hrubého čreva a konečníka. Komisia už vydala prvú verziu usmernení 3. februára 2011, čiže boli zverejnené, možno s oneskorením, ale sú zverejnené. A E, vysvetliť e, oneskorenie a meškanie ho môžeme e, vysvetliť tým, že naozaj tieto závery, tieto usmernenia sú obrovské. Pracovalo na nich 90 odborníkov, majú 10 kapitol, 400 strán a viac ako 250 odporúčaní a 750 odvolávok na vedecké články a iba popis dôkazov, Eh, nie je to prístupné ani v tlačenej forme. Ten má tisíc strán, čiže vidíte, že je to veľmi eh, vzácna vec pre eh, všetky členské štáty a je to tam aj rozdielne aj individuálne pre členské štáty. No a je takisto dôležité si uvedomiť, že sme spolupracovali s Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny a komisia nemohla zasahovať do vedeckého procesu, ktorý si to vyžadovalo a preto sme mali len obmedzený vplyv na ten čas, ktorý sme potrebovali na to, aby sme pripravili e, dôkazný základ na prípravu usmernení. Takže pristúpim k prvej otázke, aké sú dodatočné opatrenia, ktoré komisia príjme, aby zrýchlila implementáciu toho screeningu obyvateľstva v členských štátoch. Nové usmernenia stanovujú e, benchmarky pre osvedčené postupy takéhoto e, screeningu a kvalitný screening samozrejme je podmienkou včasnej diagnózy a úspešnej liečby. Existujú dôkazy o tom, že screeningy na základe odporúčaného testu EÚ znižuje úmrtnosť na tento druh rakoviny o 15 vo vekovej skupine medzi 50 a 74 e, rokmi. A to pokrýva niekoľko miliónov ľudí v Európskej únii. Ako ste povedali správne, prvá správa o implementácii odporúčania rady, tam sa ukázalo, že ten uh, screening tohto druhu rakoviny bol najhoršie implementovaný v členských štátoch vo, zo všetkých screeningov a členské štáty, počet členských štátov, ktorý tento screening robí, narastá a e, dopad e, tohto screeningu má pozitívny dopad v niektorých členských štátoch. Musíme si uvedomiť, že to nie je jednoduchý proces a e, implementácia týchto screeningových programov na celonárodnej úrovni si vyžaduje koordináciu, ktorá trvá 10 a viac rokov a je tam prechodná plánovacia fáza, potom sa e, testujú, testuje uskutočniteľnosť, robí sa pilotná fáza a tak ďalej. Komisia by takisto ocenila, keby ste vy naliehali na členské štáty, aby využívali tie mechanizmy, ktoré sú teraz v dispozícii, usmernenia, a takisto, aby spolupracovali s novým európskym partnerstvom pre boj proti rakovine. Toto e, je, sú odpovede na otázky 1 a 3 a teraz dostane slovo Maria na otázku číslo 2. Som Maria Vidal a som vedúcou jednotky pre medicínsky výskum na DG Research and Innovations. Pokiaľ ide o tú vašu otázku, či komisia bude venovať zvýšenú pozornosť e, rakovine hrubého čreva a konečníka v budúcich výskumných programoch a ak áno, aké bude ťažisko a ako by mohli zainteresované strany ovplyvniť plánovací a rozhodovací proces. Pokiaľ ide 7. rámcový program, snažíme sa maximalizovať náš vplyv a sústradíme sa na všeobecné veci ako e, skorá diagnóza, prevencia, liečba a starostlivosť o pacientov s rakovinou. A tento prístup mal za následok alokáciu 450 miliónov eur na výskum rakoviny a to je asi 180 projektov do ktorých sa zapojilo 1500 laboratórií. 300 miliónov zo 7. rámcového programu sa prideli na obdobie 2007 až 2010 asi 100. Pokiaľ ide o tento druh rakoviny, 62 miliónov bolo investovaných do kolaboratívneho výskumu v rámci 7. rámcového programu 2002-2006 a 41 miliónov eur sa teraz investuje do trojročného obdobia, ktoré som spomínala, 7. rámcového programu. Niektoré projekty sa zaoberajú priamo touto rakovinou, e, včasnou e, diagnózou, genetickými faktormi alebo úlohou e, kmeňových buniek. Zaujímajú sa molekula, molekulárnymi črtami a takisto metódami, ako optimalizovať iné terapeutické spôsoby, napríklad bioradioterapia. Takisto sa skúma rezistencia voči chemoterapii alebo krvinky e, s tumorom. Pokiaľ ide, na, e, pokiaľ ide o rok 2012, e, v júli 2011 sa zverejní program a je tu veľký záujem o e, konzorcia, personalizovaná medicína, validácia markerov a biologické prístupy k medicínskym potrebám. Súčasťou návrhu na rok 2013, ktoré sa zverejní v júli 2012, tam sa e, budeme zameriavať na niekoľko oblastí, napríklad metastázy, vakcinácia a imunoterapeutické stratégie. Pokiaľ ide o súčasné úsilie, môžeme spomenúť, že komisia sa zúčastňuje na iniciatíve koordinácie na globálnej úrovni Zúčastňujeme sa na medzinárodnom genómovom konzorciu, ktoré začalo v roku 2008. Má rozpočet 21 miliónov eur a snaží sa mapovať e, genómy 50 rôznych druhov rakoviny, vrátanie rakoviny hrubého čreva a konečníka. Takisto chceme prekonať e, súčasnú fragmentáciu výskumných činností a rôzne politické problémy a preto aktívne koordinujeme výskum rakoviny napríklad e, sieťou špičkovosti, ktorá má štrukturovať klinický výskum pomocou a, centier európskych. Je to tzv. platforma Eurocan. A takisto tu máme schémy ERNET, ktoré majú e, za cieľ presieťovať národné programy v špecifických výskumných oblastiach. Mm. A to je dôležité napríklad pre štandardizáciu a výmenu osvedčených postupov a potom takisto uh, máme tzv. Transkan, ktorý začal v roku 2011. Takisto komisia, komisia sa zúčastňuje na Európskom partnerstve proti rakovine sme e, koordinujeme výskum rakoviny a našim cieľom je do roku 2013 koordinovať tretinu všetkých výskumných fondov pre rakovinu, ktoré e, predstavujú asi 1,5 miliardy eur. Pokiaľ ide o budúcnosť, pýtali ste sa, ako by mohli ovplyvniť e, zainteresované strany plánovací a rozhodovací proces. Ako viete, komisia už pripravuje perspektívy ďalšieho rámcového programu. Komisia práve zverejnila iniciatívny dokument pre spoločný strategický rámec a spustili sme verejnú konzultáciu, kde sa môžu zúčastniť všetky zainteresované strany do 20. mája a boli by sme veľmi radi, keby sme sa dozvedeli, e, v akých oblastiach by sme mali investovať do výskumu a vývoja. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem aj za vaše odpovede, boli veľmi rozsiahle, kompletné. Ja viem veľmi dobre, že už je čas večere a nie klas otázky, ale aj tak tu mám zo pár technických otázok, ktoré by som rád predniesol. Zúčastnil som sa spolufinancovania aktivít medzi, medzi Svetovou zdravotníckou organizáciou a ďalšími, ale Koordinácia týchto aktivít e, boja proti rakovine, tak my sme navrhli takýto spôsob a otázka je, či Európska komisia uvažuje o iniciatíve v tomto zmysle a či ju chce predložiť ďalej. A či uvažujete aj o možnosti CRC do budúcnosti, teda že by išlo o pokyny pre screening alebo viacjazyčné manuály. E, ktoré sa týkajú screeningu tohto druhu rakoviny a tiež primárnej prevencie, ktorá by mohla znížiť počty osôb, ktoré trpia takýmto ochorením. Kto sa podujme na odpoveď? Nech sa páči. Ďakujem za túto otázku, hovorí predstaviteľ Európskej komisie. Na úvod by som rád povedal, že veľmi oceňujeme akúkoľvek politickú podporu, ktorú v našej práci dostaneme, pretože my na tom ďalej chceme pracovať, pretože je to nevyhnutné. Nie všetky členské štáty majú screeningové programy pre všetkých obyvateľov, takže musíme tu ešte odviesť kus práce. Pokiaľ ide o vašu otázku, či, by, či uvažujeme o nejakej európskej agentúre či inštitúte, kde by sa neustále koordinovali ďalšie práce, výskum rakoviny a tak ďalej. Ja si myslím, že všetci pochopíme, že ja na tomto mieste vám za komisiu v túto chvíľu nemôžem definitívne odpovedať. Je jasné, že vytvoriť novú agentúru, to by bol veľmi ambiciózny politický cieľ hlavne vzhľadom na súčasnú všeobecnú diskusiu a skôr si myslím, že v tendencii, tendencia je skôr v rozpočte škrtať, než vytvárať nové inštitúcie a agentúry. Ale táto myšlienka je určite zaujímavá, mne osobne aj sympatická a uvedomujem si, že vytvárať európske agentúry má to určite istú pridanú hodnotu, než aby sme zadávali tieto úlohy nejakým medzinárodným agentúram. Napríklad agentúra ACDS, tá, agentúra v Štokholme. A to je asi Všetko, čo môžem k tomu dodať ako iniciatíva či nápad, e, je to sympatické, ale neviem, či je to realizovateľné v tejto situácii, ak to môžem takto povedať. Ďalšie myšlienky alebo ďalšie veci, ako by sme mohli napomôcť tomu, aby pokyny pre ECRC boli čo najskôr aplikované Predovšetkým musíme byť veľmi trpezliví pri realizovaní takéhoto programu. Rozbeh takéhoto programu bude trvať dlhé roky v členských štátoch, kde doteraz nič také nefungovalo. Ďalšie problémy sú s prekladom. Je to 400-stranový dokument s množstvom odkazov a bolo by problematické preložiť to do všetkých jazykov spoločenstva. Hovorí sa, že by sme možno mohli vytvoriť taký skrátený manuál, kde by boli tie najdôležitejšie informácie a ten preložiť. O tom by sme mohli pouvažovať. A pokiaľ ide o komunikáciu, príručky obsahujú screeningový program pre všetkých obyvateľov a teda tí obyvateľia, ktorí majú nárok na taký screening, tak tí sú individuálne kontaktovaní a my si myslíme, že to je veľmi dobré opatrenie obracať sa na tých jednotlivcov, pre ktorých by bolo vhodné takýto screening urobiť, napísať im list alebo takto ich nejak kontaktovať a pozvať ich na lekárskú prehliadku a ak okrem toho budeme potrebovať ešte aj nejakú inú európsku komunikáciu, tak samozrejme o tom budeme diskutovať v rámci partnerstva o rakovine, pretože členské štáty sú tie, ktoré by to mali v kompetencii a v ich režii by prebiehal aj celý ten program, takže to je niečo, čo musíme spoločne s členskými štátmi rozhodnúť a sme radi, že tu máme také fórum na túto tému a ja dúfam, že som na tú vašu otázku zodpovedal. Dobre hovorí pán Jorgensen, ďakujem. Mohli by sme tento bod uzavrieť a ísť na ďalšiu otázku o aspartame. A ostatných súvisiacich e, chemických sladidiel je tu zástupca z DG Sanko a ja mu dávam hneď slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a pani. Som pán Firmenk z DG Sanko a som na čele jednotky pre niektoré látky a pesticídy. Boli sme vyzvaní, aby sme zvážili naše stanovisko k aspartámu a k ďalším obdobným látkam v súvislosti s nedávnymi štúdiami. A ja by som ale najprv uviedol kontext aspartám je sladidlo, ktoré sa nachádza napríklad v nízkokalorických nápojoch. Je to v 33 rôznych potravinových kategóriách. Je to aj na pozitívnom zozname EÚ. Zoznam vznikol v roku 1994 a v rámci národnej legislatívy sa tiež schválili e, rôzne veci, je potrebné, aby prebehli bezpečnostné skúšky Európskeho orgánu. V minulosti e, tieto skúšky robil iný orgán a prvýkrát, a teda posledný krát sa robilo v roku 2009 e, takéto, takéto kontroly. Za každým sa zaručila bezpečnosť takejto látky a tiež sa vychádzalo z toho, že je potrebné povolenie, povolenie na takúto látku. Nový regulačný rámec sa schválil v decembri 2008 a to vyžaduje, že všetky takéto potravinové prísady a látky, o ktorých hovoríme, tak tie sa musia prehodnotiť. A vzhľadom na Opakované prehodnotenia v minulosti odborníci aj EFSA neboli toho názoru, že by úplné prehodnotenie aspartamu by bolo prioritou v rámci všeobecného programu prehodnotení. E, programom alebo cieľom takéhoto prehodnotenia boli iné prísady, pre ktorých tá posledná revalvácia alebo to prehodnotenie bolo oveľa staršie a kde boli nejaké väčšie hrozby či podozrenia. Potom tie nové štúdie, vedecké štúdie v tejto oblasti. 1. februára sme sa spýtali FC, a aké sú jej reakcie na tieto dve štúdie a či výsledky týchto štúdií mohli viesť k revízii pri povoľovaní aspartámu. 28. februára EFSA odpovedala, a povedala, že informácie z týchto dvoch štúdií nie sú dostatočné na to, aby sa predchádzajúce prehodnotenia zmenili. Treba upozorniť, že EFSA pracovala v úzkej spolupráci s istou francúzskou agentúrou a táto agentúra prišla k rovnakému záveru, ktorý sa publikoval tento týždeň. EFSA v septembri 2010 uverejnila ďalšie prehodnotenie, ďalší dokument a na základe týchto vyhlásení EFSA z 28. februára sa brala do úvahy aj ďalšia talianská štúdia a EFSA bude študovať, či jeden z tých metabolitov aspartámu, metanol. Spomína sa v talianskej štúdii aj v dánskej štúdii, či sú relevantné, čera, či je to dôležitý prvok. Očakávame odpoveď FC do konca tohto roka. Ako náhle bude toto stanovisko k dispozícii Komisia vyhodnotí situáciu a rozhodne, či je potrebné prijať ďalšie opatrenia. Merci eh, pour eh, cette eh, réponse qui... Ďakujem pekne Súhlasím s tým, čo som si vypočula. Včera som to počula aj na jednom paneli, na jednom eh, workshope, ktorý sme zorganizovali s pani Parvanovou k tejto istej téme. A tam sa vyjadrili aj predstavitelia EFSA a DG Sanko, ale pán profesor Sofretič a pán Aldorson, ktorý bol tiež prítomný. Ja veľmi dobre chápem, že Európska komisia potrebuje viacej informácií, aby mohla eventuálne zrevedovať svoje stanovisko, ale v každom prípade by som rada upozornila vašu, upriamila vašu pozornosť na dve veci. Tá denná priateľná dávka bola stanovená na základe štúdií z roku 70, 1970. Robil to priemysel, kde dobré praxe a skúsenosti ešte neexistovali. Včera, keď sme o tom diskutovali, predstavitelia EFSA na to upozornili a dokonca povedali, že tieto štúdia nečítali a že to bolo predchádzajúce hodnotenie eh, v USA a v USA je to aj veľmi spochybňované a to sa použilo a tieto údaje potom použil predchodca EFSA a potom EFSA a aj to už je pre mňa problém. Sú to veľmi zastaralé údaje a nikdy neboli teda kompletne prehodnotené, pretože je to určitá hra. EFSA hovorí, že nebude prehodnocovať, komisia hovorí, že to bolo prehodnotené na základe štúdy, ale to nie je úplne jasné a isté. Ale čo ma ešte viacej znepokojuje, že jedna z tých štúdí ukazuje, že by mohol existovať problém pre tehotné ženy a pre fetus. Takže je potrebné, aby... Bo... Je jasné, že je potrebný čas na štúdia a tak ďalej, ale existuje aj princíp opatrnosti. A ja si kladiem otázku, či by nebolo potrebné informovať. Nehovorím nič iné, ja nežiadam žiadne zákonné opatrenie, ale informovať tehotné ženy, ktoré konzumujú v obrovských množstvách výrobky, ktoré obsahujú aspartám, či už ide o nápoje, jogurty alebo všetky možné výrobky, ktoré e, jeme pod tlakom, aby sme nejedli e, produkty s cukrom, tak eh, aby sme upozornili a navyše nikto o tom nehovorí a takže nikto nie je schopný vypočítať, aká je tá priateľná denná dávka toho aspartámu. Vieme, koľko jogurtov, koľko sódy, koľko dezertov máme zjesť a nevieme teda, ako dosiahnuť túto jednotku, túto dozu, teda túto dávku, keďže táto dávka nie je na žiadnej etikete, nikto to nevie vypočítať a nikto nerobí ani odporúčania pre tehotné ženy, aby boli pozorné a takto by sme mohli čakať 2, 3, 4 roky, kým sa niečo urobí v otázke aspartamu. Takže ja žiadam veľmi naliehavo. Nechcem tu ja zakazovať aspartam, vôbec o tom nehovorím, ale aby sme mali informácie minimálne pre tehotné ženy, aby umiernene konzumovali výrobky, ktoré obsahujú aspartám. Ja si myslím, že by to bola veľmi e, rozumná forma, ako aplikovať princíp opatrnosti. Komisia, ďakujem. Vy ste hovorili o tom vypočutí, ktoré sme e, mali včera ja som na tom vypočutí povedal, že stanovisko FC e, vyšlo koncom marca a my ako komisia to nenecháme iba na EFSU počas tých ďalších 8 mesiacov, aby skúmala štúdie, ale my sa zídeme aj s expertami členských štátov, ktorí sú dôležitými prispievateľmi k našej práci a budeme skúmať aj to stanovisko EFSA, čo sme zatiaľ neurobili. A zvážime, či e, budeme potrebovať ďalšie opatrenia ako také, ktoré ste vyspomínala. Ja som k tomu spektický, skeptický, pretože aj včera som povedal v mojej odpovedi, že štúdia, najmä štúdia dánskeho e, výskumníka o predčasných pôrodoch žien, ktorý sa snažil vytvoriť prepojenie, dokázať prepojenie medzi aspartamom a predčasnými pôrodmi. Táto štúdia sa opiera o hypotézu a tá štúdia nemôže byť potvrdená a je tu ešte potreba ďalšieho výskumu. Takže ešte stále som konfrontovaný iba s hypotézou, a keďže tu máme princíp e, prevencie, tak nemôžeme ho uplatňovať na základe hypotézy. Ale povedal som už včera, že budeme skúmať toto hodnotenie. Označovanie je samozrejme jedna z vecí, ktorú zvažujeme, alebo nejaké varovanie, informácia, ale zatiaľ sa nemôžem zaviazať k tomu, že to urobíme. Ďakujem. Ja som úplne pochopila, ale ospravňujem sa, ja vôbec nezdelám tento prístup k princípu opatrnosti alebo teda prevencie, lebo keď e, to mm, systém opatrnosti je práve tak, že sa máme tak správať, že keď nemáme túto istotu, takto je zadefinovaný tento princíp, takže máte pravdu. Ide vôbec o hypotézy stále a vôbec nevieme, či sú odôvodnené, ale môžu byť odôvodnené, ak také sú, tak by sme čo najskôr mali informovať osoby, ktorých sa to môže týkať. To je jediná žiadosť, ktorú ja tu robím a dávam. Ne. Možno by som k tomu ešte mohol niečo doplniť. Hadam by som ešte dodal k tejto otázke. Niekedy, keď ide o transpozíciu zásady o prevencii, ľudia chcú vedieť, či to, čo je na trhu, nemá nežiaduce účinky. Uh, sú dobré technické dôvody, prečo to nie je práve tento prípad, ale možno by nám to pomohlo. informácia nedostala. To znamená, že dôkaz je na strane toho, kto dáva tovar na trh. Napríklad robili sme ríč. <clears throat> Rôzne testy, ktoré sa museli uskutočniť kvôli <clears throat> povoleniu látky. To je to vecné bremeno. Ale to je situácia s látkou. Vyzerá to tak, ako keby komisia mala nájsť dôkaz o tom, že táto látka má nebezpečný vplyv. Prečo by sme to nemali prenechať výrobcovi, aby sa vyjadril, že to nie je nebezpečné? Teda prv, ako dostane povolenie, aby sa látka dostala na trh. Dôkazové bremeno. Áno, prv, ako sa dostane na trh. S tým súhlasím, ale opakujem to, čo som už povedal. Tá látka bola niekoľkokrát hodnotená na komunitárnej úrovni, na národnej úrovni a tí, čo hodnotili, dospeli k záveru, že vedecké štúdie nevyžadujú alebo E, nevedú k dôvodu, aby sa revidoval daný stav. Prepačte. Mohli by sme sa aspoň dohodnúť na definícii slova prehodnotenia? Pre mňa prehodnotiť znamená znovu vziať produkt, urobiť analýzy a zistiť, či tá analýzia, ktorá je, je správna. To je pre mňa prehodnotenie, ale čomu došlo? Počas rokov došlo k niektorým štúdiám, ktoré boli o aspartame. Tieto sme e, konzultovali a zadefinovali sme, že nejakým spôsobom to nespochybňuje hodnotenie, ktoré máme. To voláme prehodnotenie? Keď hovorím prehodnotenie, tak to obsahuje všetky prvky, ktoré sú dostupné v priebehu definovaného obdobia. Nie je to jeden konkrétny aspekt. Pri prehodnocovaní sledujete celé spektrum. V tomto prípade je to aspartam. A to nie len vo vzťahu v tomto prípade e, ku karcinogenite alebo predčasným pôrodom, ale berieme do úvahy látku ako takú, čiže to rozumiem pod pojmom prehodnotenie. EFSA urobila posledné prehodnotenie v roku 2009 toto prehodnotenie pokrylo všetky nové aspekty za obdobie 2002 až 2007 ale prehodnotenie je širšie ako hodnotenie v jednej konkrétnej štúdii. Ešte jeden bod. Ja pozorne počúvam, ale to nie je to, čo ja som pochopila, tak ako to včera EFSA povedala. EFSA povedala, že je to prioritou a že to treba prehodnotiť. A ja som to ale prehodnotila a tak, ako oni povedali, že nedošlo k žiadnemu prehodnoteniu, ale teda takto som nepochopila tú informáciu včera, takže je tu nejaký faktický problém. Uh, Mohla by komisia formulovať záverečné prehlásenie k tejto záležitosti? Máte slovo a potom ukončíme tento bod. Rád by som zopakoval to, čo som už povedal. Uvidíme, ako experti členských štátov, ako povedala pani Lapáš, ako sa teda títo experti k veci postavia. Pre mňa je hlavným bodom to, že by som rád videl to hodnotenie, ktoré v súčasnosti realizuje EFSA, má byť dokončené koncom roku 2011, ako náhle to budeme mať. Pozrieme sa na toto hodnotenie a je možné, že budeme navrhovať nové prehodnotenie a spartamu Teraz to nehrozí, až potom budeme zvažovať, či je potrebné urobiť toto nové prehodnotenie. Ďakujem, týmto končíme tento bod, ale končím aj dnešné naše zasadanie 11. 12. apríla je dátum konania